Bonjour à toutes et à tous. Dobrý deň všetkým želám. Opäť sme sa tu zišli. A myslím si, že každé dobré stretnutie e, začína na čas, takže začníme e, dnes prijatím programu. Mohli by ste prosím vás chádzať no potichu? Body 6 a 7 budú prvé body, ktorými sa budeme zaoberať. Teda budeme hovoriť misio, o misii do Pakistanu a potom budeme hovoriť o financovaní infraštruktúry riečnej a potom sa budeme venovať aj iným bodom. Máte nejaké otázky programu? Ak nie, tak v takom prípade sme schválili program. zápisnice. Dostali ste zápisnicu z 3. marca. Ak máte nejaké pripomienky, ktoré sa týkajú tej zápisnice, informujte prosím vás sekretariat ešte pred e, koncom dnešného stretnutia. Inak e, sa zápisnica bude považovať za schválenú. Máte nejaké otázky na Európsku komisiu? My sme dostali e, dve otázky Jedna z nich je od pani Kellera, týka sa viacročného finančného rámca a druhá otázka je od pani Sargentini a týka sa zelenej knihy o politike budúca vývoja Európy. Otázky boli rozdané po francúzsky a po anglicky. Začneme otázkou pani Kellerovej. Odozám teda slovo komisii. Dobre. Komisia by mohla začať z odpovede. Prepašte, nevidím cez tieto okuliare. Áno, tak pani Borgat. Pani Burgat, ste to vy? Áno, ďakujem. Dobrý deň. Dostali sme otázku, ktorá sa týka viacročného finančného rámca. A konkrétne sa otázka týkala toho, čo povedala pani komisárka Malmström k týmto návrhom. Neviem, či vám mám pripomenúť otázku? Máte otázku pred sebou, dobre? Áno. Vieme veľmi dobre. TG e, Devco, aký návrh predložila pani komisárka Malstrom. A takisto sme sa stretli na ďalších stretnutiach, ktoré sa týkali budúcej finančnej perspektívy. Zatiaľ tam pani komisárka Malstrom nepredložila nejaké podrobné návrhy, aby vyjadrila, čo vlastne e, chcú dosiahnuť, takže pokračujeme v rozhovoroch, ale e, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, musím povedať, že navrhujeme podporiť DG Home, teda DG pre vnútorné záležitosti s určitými obmedzeniami. Čo sme ochotní prijať je, aby generálne riaditeľstvo pre e, vnútorné záležitosti financovalo e, veci, ktoré spadajú do kapitoly 3, ale pritom treba dodržať tri hlavné kritéria, ktoré sú absolútne nevyhnutné. A sú to paralelné kritéria, nevylúčujú sa navzájom. To však musí byť v súlade so záujmy Európskej únie. To znamená, že to musí byť v rámci e, DG pre vnútorné záležitosti. Aktivity musia byť krátkodobé, iba krátkodobé. A nemožno ich vyhlásiť za oficiálnu rozvojovú pomoc e, v rámci toho, ako definuje túto pomoc OECD. Nesúhlasíme s tým, aby sa to robilo na úkor finančných nástrojov v kapitole 4 a predovšetkým tematických programov, pretože otázky imigrácie zostávajú prioritou, pokiaľ ide o vonkajšiu rozvojovú spoluprácu. Aktivity o ktorých hovoríme, nie sú vyslovene iba rozvojové aktivity. Teda nie sme za schválenie akéhokoľvek transferu finančných prostriedkov. Musíme jednoducho zachovať to, čo je uvedené v kapitole 4 pre imigráciu a azyl, pretože to podporuje stredno a dlhodobé aktivity. Inými slovami, rozvojové aktivity Myslím si, že to zodpovedá tú otázku. Ak by ste chceli ďalšie objasnenie, e, veľmi rada vám ho poskytnem. Mohli by ste nám dať e, vašu odpoveď v písomnej forme? Áno. Pani Keller, ďakujem veľmi pekne, len aby sme to celkom pochopili. Vy Súhlasíte s návrhom e, generálneho riaditeľstva pre vnútorné e, záležitosti, ako je napríklad financovanie readmisie, e, financovanie návratu emigrantov, pokiaľ to budú peniaze generálneho riaditeľstva pre vnútro a pokiaľ to nebudú rozvojové peniaze. A pokiaľ ide o externé ciele Európskej únie. Pochopila som to správne? všetko závisí od toho, čo myslíte e, pod financovaním readmisie a návratu. Ak si kúpite readmisné dohody, tak ide o to, že DG Home by malo mať e, príležitosť zasahovať e, v tretich krajinách a to je niečo nové. Po druhé, keď myslíte na mysli kupovanie readmisných dohod, tak peniaze sú potrebné, lenže Problém s readmisnými dohodami je v tom, že readmisia štátnych príslušníkov iných krajín, než je tá krajina, do ktorej posielate týchto ľudí, je problematická, pretože tieto krajiny hovoria, že nemajú na to peniaze, aby ešte ďalej posielali e, týchto ľudí do krajín ich e, pôvodu. Keď e, hovoríme napríklad o Tunise alebo Egypte, hovoria, že nemajú peniaze na to, aby vrátili občanov do Eritreje. Keď pôjde o financovanie partnerstiev v rámci mobility, napríklad dlhodobých partnerstiev, ktoré vznikajú medzi členskými krajinami EÚ a tretimi krajinami, aby vytvorili kapacity a pomohli im lepšie riadiť migráciu a znova vrátiť občanov do krajín pôvodu, tak to všetko možno definovať ako rozvoj a tam nesúhlasíme. Takže to závisí od toho, čo myslíte pod platením readmisných dohod a dohod o návrate. Tie kritéria, ktoré sme stanovili, odrážajú priame záujmy Európskej únie a to, že to má byť krátkodobé, nemá to byť oficiálna rozvojová pomoc, Domnievame sa, že to zodpoveda týmto obávam. Ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k otázke pani Sargentini. Takže dávam slovo opäť komisii. Kto bude hovoriť v mene komisie? Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, otázka sa e, týkala e, rozvoja investícií v Afrike, investícií do dechtových pieskov do asfaltových pieskov. E, prvá otázka sa vlastne týka e, rozvojových cieľov a cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Chceli by sme zdôrazniť, že ciele Európskej únie sa zameriavajú na trvalo udržateľný rozvoj e, v rámci OSN. Pracujeme na rozvoji nízkoemisných procesov, tak aby sme zmiernili objem emisí, stále sa držíme toho maxima, ktorým je dvojstupňové zvýšenie celosvetovej teploty a pre tento účel komisia realizuje viacero programov globálne a regionálne v Afrike na národnej a medzinárodnej úrovni. Ani jedna z týchto investícií sa zatiaľ netýkala týchto asfaltových pieskov bituminových pieskov. Práve naopak. No a potom na celosvetovej úrovni pracujeme na dohode, ktorá sa týka boja proti klimatickým zmenám. Ak sa uzavrie takáto dohoda v nasledujúcich eh, mesiacoch, tak ekonomicky nebudú investície do týchto bitumínových eh, pieskov zaujímavé. Eh, potom druhá otázka sa týka energetického partnerstva a týka sa to dialogu aj konkrétnej spolupráce medzi Európskou úniou a Afrikou. Cieľom je zlepšiť prístup k trvalo udržateľným ekologickým službám a to je zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie závislosti od fosílnych palív. A to znamená, že sa tu nepočíta s bituminovými pieskami ani inými eh, palivami tohto typu. V rámci tejto spolupráce EÚ a Afrika sa dohodli, že do roku 2020 vybudujú vodné e, elektrárne o kapacite 5500 MWh a budú sa zameriavať na obnoviteľné zdroje e, energie a nefosilné palivá. Tretia časť otázky sa týkala, na, týkala miléniových e, rozvojových cieľov. Miléniový rozvojový cieľ číslo 7 ktorý sa týka environmentálnej trvalej udržateľnosti. sa e, týka záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia a opakujem tu, nebude nejaká finančná pomoc. Komisia podporuje dve rôzne iniciatívy ktoré sa týkajú Afriky, e, lepšiu správu v afrických inštitúciách. A veríme, že sa nám e, podarí e, pomôcť africkým partnerom pri rozhodovaní, tak aby robili trvalo udržateľné rozhodnutia. Pani Sargentini, Mm, želáte si ešte nejakú ďalšiu odpoveď? Nie, ďakujem, to bolo veľmi vyčerpávajúce. Excusez-moi. Prepačte. Nemáme tu už nejaké ďalšie oznámenia, takže môžeme prejsť k bodu 5. A má komisia nejaké oznámenia, alebo chce nám niečo povedať? Nie, tak to môžeme prejsť k bodu 7. Ide o misiu z nášho výboru do Pakistanu je to misia, ktorá sa uskutočnila 29. apríla. Pán Deva e, bol tejto misii, takže nech sa páči, pán Deva, môžete nám povedať o záveroch e, tejto misie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Bol som privilegovaný a mohol som viesť veľmi malú delegáciu aktívnych a tvrdopracujúcich poslancov v Pakistane. Boli sme tam 3 dní podstate sme sa boli pozrieť na to, čo sa stalo s finančnými prostriedkami, ktoré sme dali Pakistanu. A dali sme obrovské sumy prostriedkov svojho času Pakistanu. Išlo o najväčšie humanitárne prostriedky, ktoré sme dali nejakej krajine, až vo výške 150 miliónov. A išlo o humanitárnu pomoc na zmiernenie situácie tých, ktorí boli postihnutí záplavami. Uviedomuje si, že to bola aj najväčšia humanitárna katastrofa, akej sme čelili. 8 miliónov ľudí došlo o svoje príbytky. Obrovský počet ľudí trpel prišli o svoje domovy, nemali hygienické zariadenie, nemali čistú vodu, nemali oblečenie, jedlo a tak ďalej. Bolo našou prácou ísť sa pozrieť, čo sa stalo s prostriedkami vo výške 150 miliónov eur. Potom 53 miliónov eur bola prechodná e, pomoc a takisto sme sa chceli pozrieť e, na to, čo by ešte e, pakistanská vláda potrebovala. Skôr ako sme tam išli, veľvyslanec Pakistánov v EÚ nám hovoril, že sú tam určité problémy s tým, ako pakistanská vláda riešila krízu a že vláda zastavila humanitárne štádium pomoci a prešla na rozvojové štádium pomoci. A na moje veľké prekvapenie a veľké prekvapenie mojich kolegov sme zistili, že naši partneri v Pakistane, predovšetkým orgán na riešenie e, katastrofy MDA, e, urobil vynikajúcu prácu a naozaj sa vláde podarilo 1,5 milióna ľudí usadiť v nových domovoch alebo vrátiť naspäť do ich opravených domovov. Za tých 9 mesiacov medzi záplavami a časom našej návštevy došlo naozaj k obrovskému pokroku. Napríklad, keď si to porovnáte s tým, čo sa stalo pod tsunami v roku 2004, tam trvalo 4 roky, kým e, opäť e, sa ľudia mohli vrátiť do svojich domovov. My sme v Pakistane zistili, že pakistanské orgány využívajú armádu. A ja viem, že v tomto parlamente sú určité problémy s tým, či sa má využiť alebo nemá využiť armáda na to, aby sa ľudia vrátili do svojich domovov po humanitárnej kríze, ale toto bol naozaj vynikajúci príklad toho, ako využili to, čo mali k dispozícii, aby pomohli ľuďom vrátiť sa späť do ich domovov. Majú tam obrovskú armádu a využili ju mimoriadne dobrým spôsobom. Títo ľudia sú zachránení. A náhodou tam nedošlo k vypuknutiu cholery, ani hnačiek, ani jednoducho nejakých epidémií pretože mali naozaj veľmi efektívny nástroj, ako vrátiť ľudí naspäť do ich domovov ja viem, že si robíte starosti o to, že či by sa armáda mala používať na to, aby sa ľudia mohli vrátiť späť do svojich domovov, ale o čo nám ide? Ideme o to, aby sa nepoužívala armáda, alebo ide nám o to, aby sme zachránili životy a umožnili ľuďom ďalej žiť? A jednoducho, tam sa niečo stalo a armáda pomohla. Na Haiti nič také neprebehlo. Nevyužili armádu, nikoho nevyužili a Haiti ešte po roku je presne tam, kde bolo predtým. Ale v Pakistane urobili svoju prácu veľmi dobre, veľmi efektívne. A možno príliš skoro prešli z tej humanitárnej fázy do rozvojovej fázy. To by som celkom neschvaľoval, ale môžem povedať, že som bol dosť prekvapený, aj moji kolegovia, ktorí tam boli so mnou. Uh, že túto situáciu vyrieši naozaj veľmi efektívne. Uskutočnili sa veľmi zaujímavé stretnutia s postanovenými činiteľmi. V Pakistane stretli sme zvláštneho vyslanca OSN v Pakistane, ktorý sa zaoberá rozvojovými aspektmi snah OSN. Potom sme sa stretli s premiérom, ktorý nás veľmi úctivo privítal a musím povedať, že dva dní predtým e, zomrel Bin Laden. Takže to bolo v takom čase. A potom som sa vrátil do Londýna a všetci boli udivení, že čo som pre Boha robil v Pakistane. Ale naozaj, ja som nemal absolútne nič spoločné s koncom Bin Ladina. Naozaj som si nemal nič spoločné. Nož, ale dobre ja viem, bolo to trošku prekvapenie, že sme boli v hoteli Serena, ktorý bol iba 30 mil od miesta, kde pán eh, Bin Laden jedol a býval kedysi. No, nechajme to tak. Takisto sa uskutočnilo aj stretnutie s eh, pánom Tivom Pakalom, ktorý má na starosti humanitárne otázky. Stretli sme sa takisto s predstaviteľmi UNDP a opäť e, môžeme porozprávať o tom, že sa tu urobila veľmi dobrá práca e, v humanitárnej oblasti. OSN pochválili za jej dobré iniciatívy a programy a musím povedať, že vždy chválili aj organizáciu ECO. E, takisto sme sa stretli aj s predstaviteľmi Rozvojovej banky, e, pretože tam boli určité obavy o budovanie a obnovu infraštruktúry po záplavách. Tí, ktorí ste boli v Pakistane, Určite viete, že hlavné mesto a zvyšok krajiny to sú dva úplne odlišné uh, hospodárske teritoria. Takže keď niekto povie, že žil v Pakistane, to nie je to isté, keď je v Islamabade alebo keď je vo zvyšku krajiny. Takže pozreli sme sa aj na eh, projekt uh, výstavby vodovodov a kanalizácií. Posadili nás do policajných aut a takto sme chodili po dedinách so sirenami. A musím povedať, že v tých dedinách žili snad najchudobnejší ľudia, akých som kedy videl eh, na Zemi a žijú z menej ako z jedného dolára denne. Podľa mňa niektorí z nich žijú z 50 centov denne, aj to majú obrovské šťastie. Ale správali sa k nám naozaj veľmi príjemne, veľmi dôstojne a hovorili sme spolu s nimi o problémoch. A najväčší problém je, že tam nemajú odtok, nemajú tam kanalizáciu, takže to, čo by malo byť v kanáloch, e, jednoducho sa len znáša okolo dediny a obteka dediny. No a samozrejme to vedie k rôznym chorobám, hnačky a tak ďalej. A to preto, že miestne orgány nemajú prostriedky na to, aby e, postavili žumpy, alebo aby e, postavili kanalizáciu, alebo čokoľvek. Takže to je jeden e, z programov, o ktorý má záujem OSN a ktorý chce OSN dokončiť. Uprostred miliónov much sa uskutočnilo stretnutie a tam sme hovorili o tom, ako by sa dali zlepšiť tieto kanalizačné systémy v dedinkách okolo hlavného mesta. Potom sme sa stretli s podpredsedom plánovacej komisie a on skúmal dlhodobé problémy v Pakistane. Pakistan je veľmi krehká krajina. Predpokladám, že je tu niekto z pakistanskej misie, a krehkosť krajiny vyjadrujú obmedzenia pretože krajina sa nachádza na hranici s Afganistanom, potom sú tam otázky terorizmu, nestability, e, pána Bin Ladina, jeho prisluhovačov, Talibanu a tak ďalej. Okrem toho je to štát, ktorý má jadrové zbranie. Takže máme zmes veľmi komplikovaných štruktúr, ľudí, rovnováhy, síl. A takisto tam máme aj veľa zradcov a nečestného konania, čo bolo veľmi jasné, keď sa zistilo, že pán Bin Laden žil iba 30 mil od miesta, kde sme my bývali v Pakistane. A pritom pakistanské orgány o tom nič nevedeli, no to je čudné, nerozumiem tomu. Ale keď hovoríme a keď sme hovorili o týchto veciach e, s pakistanskými orgánmi, a predovšetkým e, s ministrom zahraničných vecí, Inárom Robeme Kanom, e, hovorili sme o dlhodobých dôsledkoch GSP, GSP+, o textilnej výrobe a vývozoch textilu z Pakistanu, čo by malo pomôcť zlepšiť situáciu v Pakistane. Takisto sme hovorili v ďalších dôsledkoch toho, čo by si GSP vyžadovalo, GSP+. To by si vyžadovalo, aby Pakistan nielen podpísal dohodu, ale aby ju aj implementoval parlament ratifikoval dohody, ktoré boli podpísané na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad aj dohovor proti mučeniu, dohovor o rovnakých právach pre mužov, ženy a tak ďalej. No lenže podpísať dohodu a ratifikovať to sú dve odlišné veci s premiérom a ministrom zahraničných vecí sme sa dali, že potrebujeme vidieť aj implementáciu týchto dohod a zmluv a potrebujeme, aby ratifikovali tieto dohody a zmluvy. Samozrejme počúvali nás a naše požiadavky a zaujímali ich naše názory na tieto záležitosti. Takisto nám bolo povedané, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 15 pakistanskej ústavy, kto, pardon, pozmeňujúci návrh číslo 18, ktoré tu na západe sme jednoducho my ešte nedokážeme pochopiť. Ide tu o prenos moci z Islamabadu na provincie a to bude skutočne masívne, veľké. A teraz pakistanské provincie preberú kontrolu nad políciou, nad zdrojmi surovín, pôdov a všetkými ostatnými záležitosťami, ktoré doteraz boli pod konfederálnou štruktúrou. Ani nie pod federálnou, skôr pod tou konfederálnou. Ja sku- má, o, mám obavy, či toto centrum jednoducho sa podarí pozna- pri takéto novej štruktúre udržať celý celok pokope. Ale toto je ich spôsob, akým sa chcú dostať ďalej. Ale tieto jednotlivé provincie teraz sú, administra- sú pod správou federálneho charakteru. Či je tu vec, ktorú sme si neuvedomili, predtým sme išli na tú našu misiu, že aký ako prenes, aký prenesený je tento proces zo strany vlády. Čiže snažíme sa to uh, teraz sledovať, snažíme sa prísť na to, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ako to bude postupovať, ale ak sa pozrieme na rozvojovú pomoc a podporu, tak pravdepodobne to budú provincie, ktoré preberú tú hlavnú úlohu, pokiaľ ide o implementáciu týchto skutkov alebo tejto pomoci mm, v teréne. Takže my im v tomto želáme skutočne e, úspech, pokiaľ ide o tieto prenesené právomoci a teraz, keď už je Bin Laden po smrti, neviem presne, ako situácia momentálne vyzerá v eh, Pakistáne, pokiaľ ide o vzťah k Ameriku, pokiaľ ide o stabilitu, pokiaľ ide o Afgán, Taliban a ako vyzerá situácia, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ale želám ľudu tejto krajiny, aj vláde tejto krajiny, ktorá teraz eh, v podstate zažíva najdlhšie obdobie demokracie, skutočne po 60 rokoch, môžeme povedať, že 2,5 roka je dlhé obdobie, to je to obdobie, čo teraz zažívajú demokraciu, že jednoducho môžeme pomôcť tejto krajine na to, aby sa udržal v, tomto, v tejto situácii aj do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Deva. Ďakujeme za túto správu, za informácie a ešte predtým, než dám informácie ďalším, tak by som chcela pr- privítať delegáciu na vysokej úrovni čínskeho ľudu pre priateľstvo s cudzinou. Pán Lian Ping je vedúcim tejto delegácie, ktorý sa prišiel pozrieť na naše zasadnutie. Vítajte medzi nami. A teraz dám slovo poslancom. Prvý má slovo pán Kašman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Devovi za túto správu. A kde nás informoval, zdôrazňuje hodnotu takýchto, takéhoto typu misií, kde sa snažíme zistiť stav veci a úspešnosť a, pomoci Európskej únie a krokov, ktoré Európska únia robí v spolupráci s ostatnými agentúrami, ako napríklad OSN. Tak ako aj pán Deva, aj ja by som chcel dozvedieť viac, pokiaľ ide o Ehm, zapojenie sa vojska, armády, pokiaľ ide humanitárne kroky. Ja som nie jeden z tých, ktorý by pri našich rozprávach o Haiti spochybňoval to, či by mal americký vojak zachraňovať dieťa eh, od udusenia, alebo či by to mal byť niekto z Európskej únie. Dôležitá je tá ruka, ktorá pomôže a zachráni ľudský život, takže mali by sme jednoducho politiku z toho dať bokom v takýchto situáciách je skutočne pomoc dôležitá. Takže zdieľam názor pána Devu v tomto ohľade. Ako hovoríte, je to skutočne úspešný príbeh, je to pozitívny príklad a je zaujímavé počúvať aj o tom prenose právomocí v jednotlivých regiónoch a má to vplyv aj na tie otázky a problémy, o ktorých hovoríme u nás v našom výbore. Prešiel som si ten program a chcel by som povedať, pani predsednička, eh, k tým, ktorí sa zúčastnia tejto misii, že znovu tu máme skutočne vynikajúci príklad toho, ako sa pri, pri skutočne nasadení dá aj za dlhej práce dokázať E, získať určitý úspech. O tom si pravdepodobne neprečítate nikdy v médiách v pozitívnom svetle a preto by som chcel zablažovať všetkým tým, ktorí sa na tejto misii zúčastnili. Chcem ich zablažovať túto prácu, ktorá častokrát začína o 7. o 8. rána a trvá až neskoro do večera. Takže gratulujem. E, pán Deva, chcel by som však ešte povedať, že vôbec nie je podľa mňa náhodou, že potom, čo ste odišli z Afganistanu, našli na Ladina, a sú to klebety, že tajné služby navštívili pána Bina Ladina a pýtali sa ho, že aké to je chovať devu v krajine. A on si jednoducho vybral tú druhú možnosť, že radšej uprednostňujem Spojené štáty americké, ale dajme vtipy bokom. A je skutočne dobré byť e, v krajinách, s ktorými máme strategické a dlhodobé partnerstva. Mm, a to je najlepšie už, keď sme tam buď pred alebo po takýchto dôležitých udalostiach, pretože takto máme mm, z prvej ruky informácie, pokiaľ ide o to, ako sa takéto krajiny jednoducho vysporadovajú s takýmito udalostiami. Je to skutočne dobrý, dobré zistenie stavu veci, ako sa takéto krajiny vyvíjajú e, Nájžo, teba poznám už dlhý čas a pokiaľ ide o tvoju definíciu diskretnosti, tak uh, myslím si, že si to skutočne správne pochopil. Ale v každom prípade chcem zavlažovať všetkým tým, ktorí boli na tejto misii a som presvedčený o tom, že nechceli vytlkať z takýchto skutočností nejaký politický kapitál, uh, a to sa jasne odzrkadlilo aj v tej správe, ktorú si nám predložil. Ďakujem. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Görenc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začínam, mi trochu, začínam mať trochu pochybnosti. Neviem, či tu nie je nejaká príčina súvislosť medzi návštevou pána Devu a predčasnou smrťou Bina Ládina a táto otázka pravdepodobne zostane bez odpovede a ja prejdem k svojej druhej úvahe. Skutočne ma potešilo to, čo ste povedali. Na jednej strane je to ukludňujúce, ale na druhej strane to vyvoláva obavy. Ukludňujúce, pretože tie práce, ktoré boli potrebné po tých ničivých povodniach, postupujú mm, aj vďaka tomu, ako to pakistanské orgány jednoducho sa toho dobre chopili, vrátane armády, to je skutočne ukludňujúce a pamätáte si, že minulý rok v septembri váš Žoli a ja sme vydali komunike, vyhlásenie, pokiaľ ide o potrebnosť nejakého objasnenia tejto situácie. To mi vtedy pripadalo veľmi dôležité, pretože Pakistán ako taký je veľmi dôležitá krajina, ale zároveň je tá krajina zraniteľná. Nakoniec pripomenuli ste to aj vo vašom úvode k tej správe. Takže Neviem, ako je na tom delegácia Európskej únie v Pakistane, či už je nejako stabilne usadená, alebo či má pocit už teraz nejakej väčšej prítomnosti Európskej únie v Pakistane. A či už Pakistanci vnímajú takto aj Európsku úniu, že má väčšiu prítomnosť. Vy máte pocit, že Európska únia ako taká je vnímaná ako realita? Alebo tie príspevky tak zo strany komisie, ako zo strany členských štátov sú skôr vnímané ako skôr nejaké individuálne príspevky členských krajín? Ja si myslím, že komisia by mohla odpovedať niektoré z týchto otázok, takže najprv dám slovo pani Tejčarus. budem hovoriť grécky, takže budete mať čas na to, aby ste si dali sluchátka a pani predsednička. Takže ak budeme čakať na humanitárnu pomoc, ak patríte k tým, ktorí výjdu na deň s 50 centami, tak pravdepodobne sa nebudete pozerať na to, že odkiaľ takáto humanitárna pomoc prichádza, ale jednoducho budete čakať na tieto peniaze. A to budete čakať dosť nedopezlivo. Rada by som bola išla na túto misiu, bohužiaľ to nebolo možné. Pán Deva povedal, ako tam bolo, pokiaľ ide o nasadenie armády, pokiaľ ide o mimovládne organizácie, Pakistán je krajina, ktorá má jadrové zbranie. Krajiny, ktoré majú jadrové zbranie, majú v mojich očiach, nemajú v mojich očiach nárok na humanitárnu pomoc. A pokiaľ ide o Bina Ladina, pre mňa to bola vražda. A pokiaľ ide o naše vnímanie štátoprávnosti, to nebola nejaká významná, významný počin zabiť ho. Takto sa jednoducho nepripravuje cesta do budúcnosti tým, že urobíme niečo horšie ako to, čo vlastne chceme potrestať. A myslíte, pomyslíte si na Karadžiča, na ostatných. Nevieme, ako to teraz s Karadžičom je a ako ďaleko ten proces e, alebo vyšetrovanie pokročilo. Nechcel by som, aby tu došlo nedorozumenia. Samozrejme, chceme bojovať proti terorizmu, ale potrebujeme na to súdnictvo. Teraz dostane slovo komisia, takže najprv máme pani Kostu. Táto otázka sa týka misie do Pakistanu. Áno? A pokiaľ ide o nejaké zviditeľnenie práce Európskej komisie, mohli by ste mi prosím vás potvrdiť otázku? Tá otázka je veľmi jednoduchá. Aká je pridaná hodnota novej služby zahraničnej činnosti? Či sa to interpretuje ako väčšia prítomnosť Európskej únie v Pakistáne, či sa to vníma, či sa vníma Európska únia ako niečo viac teraz. Či vnímajú prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a delegácie, ktorá ju tam reprezentuje. Na to by pravdepodobne mala eh, dať odpoveď Európska služba pre vonkajšiu činnosť ja som túto otázku kládol pánovi Devu, pretože on má skutočne encyklopedické vedomosti o tomto všetkom. Pán Deva, chcete niečo povedať k tomuto, alebo pred pánom Marisom, alebo po ňom? Takže znovu som sa dostal do takej prekernej situácie. Vy poznáte moje názory, pokiaľ ide Európsku službu pre vonkajšiu činnosť ale predtým, než poviem niečo, pani predsednička, chcel by som privítať pa, jeho excelenciu, ktorý je podpredseda asociácie pre priateľstvo a pána Finga a takisto ďalších členov misie a týma. Je to veľmi dôležité, aby sme pochopili podstatu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v Islamabáde. Samozrejme sa snažia a hoci Európska ambasáda nie je v rámci tohto diplomatického, diplomatickej časti, predsa len je tam. E, máme tam viaceré veľvyslanectvá Eh, Spojených štátov amerických a ostatných krajín, ktoré zohrávajú skutočne historickú úlohu v rámci tohto diplomatického celku a týchto kruhov, ale amba, veľvyslanec OSN v Islamabade skutočne robí to, čo môže, veľmi nám pomohol a urobí veľmi veľa práce, pomohol aj našej misii svojou činnosťou a snažil sa zabezpečiť, aby sme skutočne sa dostali všetkým tým informáciám, ktoré sme očakávali. Čiže skutočne ďakujeme za jeho úsilie. Hodnotíme to jednotkou. Pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, tým sa ešte stále nepodarilo nejako dosiahnuť patričnú konsolidáciu. Možno ešte je zavčas to takto hodnotiť, ale uvidíme, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Nechcem sa k tomu vyjadrovať z politického hľadiska, pretože pán Goren pravdepodobne e, chápe moje politické názory, ktoré jednoducho už boli reflektované aj v liste ministra zahraničných vecí, ktorý bol zaslaný do všetkých e, veľvyslanectiev na celom svete. A nechcem sa k tomu teraz venovať do detailov, ale hovorí tam, že nedovolte, aby Európska služba či činnosť prevzala vaše aktivity. A pokiaľ ide o otázku, a už odišla, hovorí pán Deva, pokiaľ ide o pomoc a finančné prostriedky rozvojovej pomoci krajinám, ktoré majú jadrové zbranie, hm, tak to skutočne závisí. Ak nepomôžeme stabilizovať Pakistán, tak si myslím, že jadrové zbranie budú ešte oveľa nebezpečnejšie, ale kým pomôžeme stabilizovať svoju krajinu, tak budú môcť zohrávať plnú úlohu ako plnohodnotný člen medzinárodného, medzinárodného spoločenstva. Takáto stabilná úloha Pakistánu je pre nás oveľa dôležitejšia ako mať Pakistán, ktorý by bol nestabilný. Takže ako, pokiaľ ide o otázku mojej gréckej priateľky z pléna, tak to je odpoveď na jej otázku. Eh, viete veľmi dobre, pán Deve, že pán Görens určite využije túto príležitosť, ale chcela by som vrátiť ešte slovo pánovi Kešmanovi. Rečník nemá mikrofón zapnutý. Chcel som iba vyjadriť sa že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie je jedným z názorov, množstve názorov a nereprezentuje to názorovú komplexnosť Európskej únie. Ďakujem. Je vais maintenant passer la parole euh, au service extérieur, monsieur Aino Marius. Takže teda dáme slovo zástupcovi Európskej služby pre zahraničnú činnosť. Yes. Thank, thank you very much, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som v mene Európskej služby pre zahraničnú činnosť rád taktiež zablahoželala poslancovi Devovi a kolegom k tejto mimoriadne úspešnej misii. E, to, čo mi oznámil pán Vigema, ktorý je vedúcim delegácie, a bolo, že je veľmi vďačný, že ste využili príležitosť a nastolili ste o mno, mnoho tém, ktorým záleží na ktorých záleží európskym eh, inštitúciám, eh, napríklad vzťah s eh, ACCR a ďalej je CAT a za to sme vám veľmi vďační. Pokiaľ ide o úlohu delegácie a Európskej služby pre zahraničnú činnosť, mm, máme v Pakistane plne decentralizované de de delegácie, ktorá je plne funkčná a teraz má na starosti prácu predsedníctva v Islamabade. To je európska delegácia, ktorá má na starosti organizáciu schôdzi, ďalej stretnutí s zastupcami eh, členských štátov, a eh, vedúci delegácie informuje v mene Európskej únie. Myslím, pretože môžeme povedať, že koordinácia činnosti a viditeľnosť nepochybne sa zlepšili. Pokiaľ ide o priestory, o budovu, plánuje sa, aby sa delegácia Európskej únie presťahovala do e, tej diplomatickej enklávy, ale zrejme to ešte potrvá niekoľko rokov, pretože bude najskôr potrebné e, vybudovať novú kancelárskú budovu v tejto diplomatickej enkláve. Ďakujem. Teraz prejdeme k diskusii o 65 pozmeňovacích návrhoch k návrhu správy pána Devu, ktorá sa týka posilnenia vodných eh, priehrad v rozvojových krajinách. Eh, obyvateľstvo, ktoré je v okolí ľadovcov v Himalájach e, je vystavené veľkému nebezpečenstvu, ktoré súvisí s klimatickými zmenami a zmenami v týchto ľadovcoch. Dávam slovo pánovi Devovi hneď. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa, e, ktorá e, už obdržala 67 pozmeňovacích návrhov, je už pomaly v poslednom štádiu v tomto parlamente. Očakávam, že zatiaľ nebudeme hlasovať tu vo výbore a potom sa dostane do pléna. Prečo je táto správa dôležitá? Je dôležitá preto, že 1,5 miliardy ľudí ich životy priamo závisia na podmienkach vodných systémov v Himalájach. Ľadovce sa topia a to rýchlosťou, ktorá je štvornásobne vyššia ako rýchlosť topenia polárnych ľadovcov, vrcholcov. A keďže sa topia takto rýchlo, e, e, dospeli sme, teda veci dospeli k záveru, že to nesúvisí s globálnym oteplovaním. To, že sa oteplujú tak rýchlo a z, zároveň sa e, závratne zvyšuje hladina riek, významných riek v tomto regióne, v Ázii, ako napríklad Brahmaputra, Žltá rieka, Ganga a tak ďalej. E, ich um, hladina neustále klesá, to znamená, že dlho sa vysušia. Eh, je to spôsobené eh, tzv. čiernym uhlíkom, ktorý spôsobuje eh, to, že sa usádza na snehu v Himalajach a slnko vďaka tejto čiernej vrstve ľahšie prenikne do hĺbky ľadovca a spôsobuje rýchlejšie topenie týchto ľadovcov a to je mimoriadne nebezpečné Ehm, je už teraz 300 takýchto jazier eh, v okolí Himalají, ktoré sú zadefinované, ktoré sú presne eh, rozmiestnené a môžu kedykoľvek eh, sa vyleť zo svojich brehov a môžu spôsobiť umrtia mnohých miliónov ľudí. Taktiež v tomto regióne je nebezpečenstvo zemetrasenia. To je skutočne úplne katastrofický scenár, ak by k tomu naozaj došlo. Uh, Nikto v tomto regióne e, nič nerobí e, s týmto mimoriadne rýchlým topením ľadovcov. Nikto proti tomu nezasahuje. Moja správa navrhuje, aby sa vytvorila agentúra na úrovni OSN pre Čínu, Indiu, Pakistan, Nepal, Bután a Bangladeš, aby sa spojili tieto krajiny a aby sa snažili zastaviť toto topenie ľadovcov. Nikto s tým však nič nerobí. Teraz Európska únia sa snaží zasiahnuť, tak povediac, do týchto vzdialených regiónov a upozorňuje našich priateľov a susedov, od ktorých závisí 1,5 miliardy ľudí, ich živobytie, aby mohli pestovať rýžu a živiť sa toto rýžou, ak sa niečo neurobí, mnoho ľudí eh, umrie od hladu. Toto je teda cieľom tejto správy a keďže sú problémy v výbore pre životné prostredie, museli sme to e, zorganizovať tak, že hovoríme o vybudovaní infraštruktúry pre vodné priehrady. Aj keď e, v podstate to vôbec nesúvisí s vodnými priehradami, ide tu o to, že je tu kríza e, klímy celosvetého meradla a nikto z tých nič nerobí. Nebolo to dokonca vôbec ani na programe kodanského samitu konkrétne tento e, bod topenia ľadovcov. Neviem, či sa to vôbec dostane na nejaký iný summit, ale rozhodne sa musíme tomu venovať a som veľmi rád, že tu máme svojich e, čínskych aj pakistanských priateľov. Ešte by tu mali byť e, indickí, butánsky priatelia a spoločne by sme si sadli za jeden stôl a rokovali o tom, aké budú ďalšie kroky v boji proti tomuto topeniu ľadovcov. Ďakujeme pekne, pán Deva. Teraz by som dala slovo komisii. Iba ak by niekto iný žiadal ešte o slovo, pán Görens, nie. Tak nech sa páči, pán Kujet. Ďakujem. Tak ako sme sa už vyjadrili na schôdzi v marci, keď sa poprvýkrát rokovalo o tejto správe, komisia sa zaviazala, že sa bude venovať tejto otázke v rámci svojej bežnej činnosti a v tomto rámci vás môžem informovať, že v rámci našej činnosti v oblasti Globálnej aliancie boja proti klimatických zmenám e, toto je kľúčová činnosť Európskej komisie, konkrétne ide o podporu rozvojovým krajinám v spolupráci v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Akčný plán na rok 2011 bude obsahovať aj akčný program zameraný na Bután. E, komisia úzko spolupracuje s butanskou vládou a venujú sa príprave tohto akčného programu. Okrem týchto rokovaní taktiež rokujeme s Ministerstvom pre e, poľnospodárstvo a je to úzko spojené aj s riešením tejto krízy, pretože e, túto tému topenie ľadovcov pokrýva úplne iné ministerstvo, teda butánska vláda je v kontakte, máme taktiež e, nový cieľ, ktorý je obsahom tohto návrhu. To znamená, že to chceme poňať na horizontálnej úrovni, chceme prehodnotiť všetky rizika, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, tak aby všetko, čo aký, si spôsobom súvisí s rizikom, ktoré by vzniklo, ak by vznikli tieto ľadovcové jazera v dôsledku topenia polárnych ľadovcov, aby sme tieto problémy riešili. A akčný plán na rok 2012 e, v tom sa budeme taktiež zaoberať spoluprácou na úrovni inštitútu CIMUT. E, ak by sa nám to podarilo, zaujali by sme o mnoho regionálnejší prístup k tejto problematike, tak ako už spomenul pán Deva. Je to teda problém, ktorý e, musíme poňať na regionálnej úrovni. Má totižto e, priamy dopad na obyvateľstvo, ktoré žije v tomto regióne. V Latinskej Amerike sú podobné problémy a tam spolupracujeme taktiež s kolegami ktorí sa sústraďujú na klimatické zmeny v Latinskej Amerike a e, chceme e, prehodnotiť, ako sa to môže zapracovať do súčasného programu. Ak sa to nepodarí do súčasného programu, tak do najbližšieho programového obdobia, ktoré onedlho začne, dúfame, že sa podarí zapracovať aj tieto aspekty do tohto plánu. Takže najskôr by som dala slovo pánovi Gorensovi a potom e, pôjdeme ďalej. Musím sa priznať, že nie som odborníkom na túto problematiku. Projekt má na starosti náš kolega pán Deva. Je to veľmi citlivá téma. Viem, že v minulosti, vždy keď sme hovorili o činnosti v tejto oblasti eh, vyvstali z toho mnohé eh, veľmi odborné otázky, na ktoré bolo potrebné nájsť odpoveď. Teda, pri prejednávaní z vlastnej iniciatívy pána Devu si musíme uvedomiť, že naozaj pomenováva konkrétny problém, ktorý je čoraz závažnejší. Musíme čeliť eh, dôsledkom topenia ľadovcov v Himalájach musíme sa tomuto problému venovať, pretože eh, je to skutočne veľmi palčivá otázka. Táto správa je preto veľmi aktuálna a musíme eh, nájsť nejakú iniciatívu, ktorá bude trvalého charakteru. Musíme eh, pozorne a podrobne zvážiť všetky otázky, ktoré s tým súvisia. Komisia by chcela, aby sme získali konkrétne vedecké poradenstvo v tejto oblasti. Neviem, či však na to máme čas. V každom prípade by bolo užitočné, keby činnosť, ktorú podporí Európsky parlament, keby táto činnosť bola výsledkom e, rokovaní na úrovni e, rozsiahlej expertnej skupiny, tak aby sme netrestali niekoho za dobrý nápad iba preto, že nie je dostatočný počet dopadových štúdií Toľko teda z mojej strany k správe pána Devu. Možno ste si všimli, pani predsedajúca, že som bolo mnoho milší vo svojom druhom vystúpení ako v prvom. Ďakujem pekne. Ho... Chcela som sa poďakovať za túto správu. Myslím si, že je to naozaj dôležitá téma. A myslím si, že tá Stredná cesta je naozaj tá zlatá cesta. Existujú situácie, kedy e, treba veľmi prísne opatrenia, ale potom zase sú situácie, kedy tieto opatrenia radšej netreba. Sú to rôzne aspekty, ekologické aspekty. A je naozaj e, veľmi diskutabilné, či treba stavať tie priehrady alebo netreba stavať tie priehrady. Naozaj je to občas diskutabilné. A treba sa pozrieť na to, kedy je to dôležité. Sú aj iné regióny na svete. Ale keď vedci hovoria o téme Arktídy, tak určite začnú hovoriť o otázke nárastu hladiny morí a táto hladina narasta rýchlejšie, než nám je milé. Merci beaucoup. Madame Levin, s'il vous plaît. Ďakujeme pekne, pani Levin. Thank you very much. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že pri, prichádzam neskoro, ale musela som eh, predniesť svoju správu výbore pre rybolov eh, a potom som rýchlo bežala sem, ale predsa som nestihla úplný začiatok. Chcem sa poďakovať pánovi Devovi za túto správu. Do, zhodneme sa v tom, že je eh, veľkou zodpovednosťou snažiť sa obmedziť emisie CO2 a zmierniť dopady globálneho oteplovania. A taktiež musíme e, znižovať emisie čierneho uhlíka, metánu. A e, to je znečistenie, ktoré výrazne zrýchluje topenie himalajských ľadovcov. Pán Deva spomína tento problém vo svojom návrhu a my ho plne podporujeme v tomto jeho úsilí. Situácia, ktorá súvisí s rýchlým topením ľadovcov v Himalájach a v iných horských oblastiach je skutočne veľmi závažná. Nesmieme zabúdať na to, že posunuté regióny by e, najskôr trpeli povodňami a potom v neskorších štádiách prílišnými suchami. Prílišné zneužívanie pastvín a taktiež neekologické plnospodárstvo e, e, vedú k tomu, e, že situácia je skutočne veľmi závažná. Sú náznaky, že sú aj iné riešenia ako iba vodné priehrady. Je potrebné zlepšiť riadenie vodných zdrojov, tak aby tento región nebol tak výrazne postihnutý v Himalajach sú najväčšie e, priehrady e, vôbec v celosvetovom meradle. E, tie majú priamy vplyv na živobytie ľudí, ktorí žijú aj v dolných tokoch rieky a taktiež majú vplyv na flóru a faunu. Spravidla je v tomto regióne aj problém segmentácie, to znamená, že hladina vody sa znižuje. Nová vodná priehrada by sa po istom čase dostala do podobnej e, situácie, dochádzalo by k tomuto usádzaniu k, a to by e, zhoršilo situáciu, takéto e, veľké priehrady nie sú schopné poskytnúť až také veľké množstva elektrické energie, ako, ako sa očakávalo. Uh, teda nové projekty vodných priehrad sa musia prehodnotiť na základe odporúčaní e, Svetovej komisie pre vodné priehrady ešte predtým, ako sa tieto programy spustia. Táto Svetová komisia zdôrazňuje e, nevyhnutnosť koordinácie e, krokov je potrebné požiadať o súhlas príslušnej osoby a orgány. Je potrebné, aby sa splnili podmienky zavlažovania a ďalej vodného manažmentu a tak ďalej, ešte predtým, ako sa príjmú nejaké konkrétne e, kroky na výstavbu nových vodných priehrad. My sme predložili viacero pozmeňovacích návrhov zameraných práve na tieto body, ktoré som spomenula. A dúfam, že spravodajca ich podporí. Merci beaucoup. La commission a Ďakujem pekne. Chce k tomu komisia niečo dodať, prosím? Nie. Dobre. Tak dávam slovo pánovi Devovi. Ďakujem. Vráťme sa na chvíľu a pozrieme sa na skutočné jadro tohto problému. Tento problém nesúvisí s globálnym otepľovaním. Globálne oteplovanie môže ešte zhoršiť pôsobenie tohto problému, ale ja som v helikoptére preletel týmto regiónom vo výške 18 tisíc stôp. Tam sa veľmi ťažko dýcha a sledoval som, že toto hromadenie vody, ku ktorému došlo náhodne v týchto obrovských priehradách, ktoré neboli umelo vytvorené, boli to prírodné priehrady. Sú k dispozícii fotografie všetkých týchto priehrad, ktoré kedykoľvek sa môžu pretrhnúť a spôsobiť obrovské problémy. E, voda je tam nahromadená, e, v iných oblastiach je sucho. A prečo sa tam táto voda hromadí? Hromadí sa tam preto, že stromy sa rúbu, najmä v Indii a v Pakistane. A tieto stromy sa potom pália. A v týchto peciach potom vzniká e, čierny uhlík. Ten sa dostáva do atmosféry a usádza sa na ľadovcoch a e, urýchluje proces topenia týchto ľadovcov. Táto sadza. Teda tie, e, to pálenie stromov spôsobuje sadzu, sadza sa usádza na ľadovcoch a to urýchľuje topenie ľadovcov. ak tento proces bude naďalej pokračovať, dlho nebude dostatok vody na e, pestovanie ryže a to môže mať samozrejme veľmi závažný vplyv na obživu obyvateľstva v tomto regióne. Preto je potrebné pôsobiť na vlády v týchto oblastiach, aby e, prestali podporovať e, vyrubovanie stromov a ich pálenie. Ten proces topenia je Eh, štvornásobne rýchlejší ako proces topenia na severnom pole a na južnom pole. Ak budeme eh, miešať tie argumenty, to, či eh, je to popieranie klimatických zmien alebo nie, tak sa nebudeme sústredovať na to, čo je naozaj dôležité v tomto smere. Vieme, že v Himalájach tento problém vznikol kvôli čiernemu uhlíku. Vidíme, že sa tam hromadí voda, vidíme tie obrovské umelé jazera, ľadovcové jazera. Ja som videl 300 fotografií, 300 ľadovcových jazier. Isimoto o tom všetko vie. Tu sa musia spojiť India, Pakistan, Nepál, Bután, Bangladeš a Čína. Musia si sadnúť za jeden stôl, možno pod zaštitou OSN a snaží sa riešiť tento problém, pretože inak tieto reky postupne vyschnú. Brahmaputra eh, vyschne, veľká žltá rieka taktiež vyschne a ďalšie eh, veľké rieky v tomto regióne úplne vyschnú. Je to problém globálneho meradla, ktorý musíme riešiť. Chcem sa poďakovať pani Lobine za um, mimoriadne um, um, prínosné odborné pozmeňovacie návrhy Eh, chcem sa vám poďakovať eh, najmä za tie odborné prvky, na ktoré poukazujete eh, a ktoré potrebujeme pozmeniť v mojej správe. Rozhodne niektoré z nich zapracujem do svojho návrhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vám pripomenúť, že o tejto správe budeme hlasovať zajtra 25. mája. Ale teraz prechádzame k bodu 8. To je bod, ktorý sa týka potravinovej bezpečnosti. Pracovný dokument bol prerokovaný 25. januára v tejto pracovnej skupine. Teraz dávam slovo pani Cimer, aby odprezentovala svoju správu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, v prvom rade sa chcem poďakovať za to, že som dostala príležitosť prezentovať a vôbec pripraviť túto správu v tomto výbore pretože pritom som sa mohla aj veľa naučiť. Aj z tej skutočnosti, že vo verejnosti a vôbec celkovo Európskej únii je téma potravinovej bezpečnosti veľmi dôležitá a získala Veľkú pozornosť v posledných mesiacoch zistila som, že záujem o túto správu presahuje náš výbor, dokonca presahuje Európsky parlament. A predovšetkým sa zvyšuje s úlohou Európskej únie pri presadzovaní milénových rozvojových cieľov. Mnohí vkladajú veľké nádeje do Európskej únie, dúfajú, že náš príspevok k boju e, proti hladu bude účinnejší, konkrétnejší a presnejší. Jednoducho treba nájsť oblasti, kde veci treba zmeniť. My sme spolupracovali s rôznymi organizáciami OSN ako UNCTAD, UNIDO, FMO, ale aj so Svetovým potravinovým programom alebo iniciatívou na sociálnu ochranu. A to všetko nám ukazuje, že dúfame, že tento aspekt bude mať naozaj mimoriadný význam na celom svete. Chcela by som sa poďakovať eh, Ramimu za podporu zo strany sekretariatu pri práci na tomto návrhu. A samozrejme sa chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí už v predbežnej fáze sa prihlásili do tejto správy. Trošku ľutujem, že v júni sa neuskutoční vypočutie k tejto téme, ale že to vypočutie sa musí posunúť až na september po letnej pauze, ale stále dúfam, že sa nám nejak podarí dostať túto tému do pozornosti plenárneho zasadnutia, pretože je to e, téma, ktorá si zaslúži pozornosť a vyžaduje podporu. V mojom návrhu sa opieram predovšetkým o dve oznámenia komisie z minulého roku. Jednak ide o oznámenie politiky Európskej únie v oblasti podpory tretich krajín za účelom zabezpečenia potravinovej bezpečnosti a druhé vyhlásenie sa týkalo humanitárnej e, pomoci v oblasti potravinovej bezpečnosti. Už aj v komisii sa pracuje na rozšírení palety tém súvisiacich s týmito dvomi oznámeniami. Tieto dve témy v oznámeniach úplne nestačia a preto som to zohľadnila aj vo svojom návrhu. Chcela by som povzbudiť komisiu, aby sa venovala téme výžive, výživy a takisto by sa venovala aj otázke kvality potravín komponentov potravín a výživy. Jednoducho sú to témy, ktorým treba venovať patričnú pozornosť. Bolo by dobre, keby v nasledujúcich mesiacoch komisia prišla s vlastným oznámením na túto tému. Takisto si myslím, že je dobré, že sme si čas na túto tému zvolili, takže sa to prekrýva aj s debatou o poľnohospodárskej politike. Európska únia musí zaujať stanovisko k tejto téme aj na zasadnutiach G8 alebo G20, pretože Európska únia musí priamo dať najavo, že treba konkrétne a cieľene riešiť túto otázku. Treba zapojiť do toho aj parlamenty a vlády jednotlivých štátov na celom svete pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí hľadujú, každý deň je veľmi vysoký. Máme údaje z roku 2008-2009, začiašie nemáme najnovšie údaje, ale myslím si, že prekročíme, alebo sme dokonca aj prekročili hranicu jednej miliardy, pokiaľ ide počet hľadujúcich každý deň správe sa snažím venovať veľkú pozornosť presadeniu práva na potraviny. Viem, že v rámci Európskeho parlamentu a zrejme aj v našom výbore je táto téma e, veľmi spochybňovaná, ale Myslím si, že potravinová suverenita by mala patriť medzi demokratické aspekty a malo by sa získavať viac z miestne pestovaných alebo chovaných potravín a výrobcovia potravín by mali získať práve z týchto miestnych potravín, ale aj tí miestni pestovateľia a chovateľia by mali mať e, väčší zisk, než mali doteraz. Potom tu boli odhady, ktoré sa mi potvrdili na viacerých miestach a preto som chcela na nich upozorniť. A chceme bojovať proti chudobe a proti hladu pri presadzovaní miliónových rozvojových cieľov, musíme samozrejme zmeniť aj našu rozvojovú politiku. Ak je hlad tým najväčším problémom, ktorý momentálne máme, tak podiel investícií do poľnohospodárstva sa drasticky znížil posledných troch desaťročiach. To nie je správne. Potrebujeme tu opravy, e, potrebujeme tu nové priority. Toto považujem za nevyhnutné zmeniť. Potom e, v výbore boli predstavené pracovné dokumenty a aj tieňoví spravodajcovia upozornili na špekulácie, s potravinami a potravinárskymi a podnospodárskymi surovinami. Je veľmi dôležité, aby sme podporili iniciatívu francúzskej vlády. Európska únia musí prísť s konkrétnymi návrhmi, so záväznými návrhmi na medzinárodnej scéne pretože nadmerné špekulácie s potravinami a polnospodárskymi súrovinami treba obmedziť, mali by byť transparentnejšie a nemalo by ísť o termínové kšefty, ale jednoducho poľnohospodárske výrobky sa musia dať k dispozícii na trh vtedy, kedy ich treba a nie špekulovať a čakať, kedy bude ten vhodný termín na predaj tak, aby výrobcovia mali čo najväčšie zisky. Takže to sú tie témy, ktoré som považovala za dôležité a zapracovala som ich do správy. Chcela som poukázať aj na to, že sme veľmi posilnili úlohu malých polnohospodárov v tejto správe. Bolo dôležité, aby sme na to poukázali. pretože 80 ľudí v rozvojových krajinách, v tých najmenej rozvinutých krajinách, pracuje v polnohospodárstve, ale 90 z nich sa nevie uživiť, čo je teda veľmi zlé. Celosvetová politika, ale aj politika Európskej únie by mala byť e, zameraná na zmeny tejto situácie. Domnievam sa, že washingtonský konsenzus vedie k požiadavke masívnej liberalizácie a zníženiu cieľ. Treba to celé premise, pretože to nepomohlo stabilizovať potravinovú bezpečnosť na celom svete, ale práve naopak. Všetky tieto opatrovnia e, boli zamerané voči priaznivému vývoju situácie. My v Európskej únii máme zodpovednosť za ciele v energetickej politike, ale mali by sme zamerať tieto ciele tak, aby neviedli k drastickému rastu cien surovín polnospodárských, surovín, ktoré sa používajú v energetike. A bola som prekvapená, keď som objavila smernicu, nie smernicu, oznámenie komisie, ktoré bolo zamerané špeciálne na poľnohospodársku e, politiku. Myslím si, že mnohí z vás nepoznáte toto oznámenie, ale pokiaľ ide o toto oznámenie, týkalo sa rámca pre e, pozemkovú politiku Európskej únie a tam sa zistilo, že príliš veľa členských štátov sa stále uberá svojou vlastnou cestou a mm, nezameriavajú sa európsky. Jednoducho si sledujú iba svoje vlastné záujmy. A tak e, došlo k vývoju, ktorý sme videli v posledných rokoch v súvislosti s hospodárskou krízou, s ropnou krízou. Videli sme, že veľké spoločnosti, veľké koncerny, ale aj štáty skupujú veľa pôdy a túto pôdu vlastne kradnú polnohospodárom. Potom je tu množstvo ďalších tém, ktoré sme mohli iba veľmi povrchne načať a budeme sa im musieť viac venovať, budeme musieť byť konkrétnejší. A teraz by som sa iba upozornil na problém potravinového odpadu, čo by mohla byť dôležitá rezerva v boji proti hladu a poukazuje to aj na zlú výživu a súvisí to aj s otázkou potravinovej bezpečnosti. E, samozrejme, je to aj otázka dopytu po dobrých potravinách e, do roku 2050, ako sa s tým politicky vysporiadame. V záveroch a v mojom osobnom vyhlásení na konci správy som uviedla, že takú stratégiu, o akej sa hovorí v mnohých krajinách EU aj v Nemecku, považujem za nesprávnu a je to stratégia, ktorá hovorí, že bohaté krajiny sa budú musieť postarať e, o potraviny pre tie krajiny, kde dochádza k najväčšiemu rastu obyvateľov. To nie je správna cesta a myslím si, že by sme si mali premyslieť nejakú inú cestu, ako riešiť tento problém. Takže to bola zhruba prezentácia mojej správy. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj e, by som chcela poblažovať pani Cimer k vynikajúcej správe. Ja sama mám niekoľko pripomienok. Je pravda, že otázka celosvetovej potravinovej bezpečnosti je mimoriadne naliehavá a všetci o nej vieme. Toto by malo byť na vrchole zoznamu európskych priorít. Plne vás podporujem, keď hovoríte, že Európska únia zvyšuje podiel potravinovej pomoci do rozvojových eh, programov. Ak máme finančnú transakčnú daň, tak to je určite myšlienka, ktorú by sme mali preskúmať e, za účelom získania ďalších finančných prostriedkov pre malých zraniteľných producentov. Pokiaľ ide o tých, ktorým e, chýbajú potraviny, chýba jedlo. Vy ste hovorili o miliarde ľudí, ktorí denodenne hľadujú. E, nuž, videli sme, že Mnohé malé podniky, malé firmy sú rodinné, sú to veľmi malé firmy, väčšinou ich vedú ženy a ekonomická kríza ich veľmi postihla. Vo VTO prebiehajú rokovania, ako rieši túto situáciu do roku 2013, ale pre nás je dôležité zachovať si právo na poskytovanie vývozných náhrad. V Európe sa musíme pozrieť na to, ako efektívnejšie integrovať humanitárnu pomoc a potravinovú pomoc. Potrebujeme e, lepšie prepojenie rozvojovej pomoci s nalihavou pomocou humanitárnou. Pán Barman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že táto správa je vynikajúca a ukazuje, ako sa zmenili súvislosti e, v politike rozvoja vidieka a polnohospodárskej politike. Rozpočet pridelený pre rozvoj vidieka a polnohospodárskú politiku sa znižoval e, od konca 80 rokov až doteraz od 18 po 3 A táto pomoc stále klesá. Je to v dôsledku potravinovej krízy, hoci musím povedať, že toto sú naozaj mimoriadne nešťastné okolnosti, ale čo je dobré, je, že tento trend sa zmenil. A to preto, že venujeme väčšiu pozornosť rozvoju vidieka. Keď som prišiel z polnohospodárskeho výboru, bol som šokovaný, že nikto sa nevenoval tejto otázke rozvoja vidieka a polnohospodárstva. Som tu na miesto Patricie Toja, ktorá sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť ako tieňová spravodajka za sociálnych demokratov. A je tu ešte pár vecí. Myslím si, že máte úplnú pravdu, Gabriel, keď zdôrazňujete potrebu nejako sa popesovať so špekuláciami s potravinami a takisto e, treba regulovať trhu, keď komoditami sú potraviny. Áno, máte pravdu. Treba takisto sa popasovať s otázkou e, veľkých akvizícií pozemkov, ktoré sa potom nevyužívajú pre polnospodárstvo. E, treba urobiť takú reformu spoločnej polnospodárskej politiky, že už nebude dochádzať e, k brzdeniu rozvoja polnospodárstva v rozvojových krajinách. Tu som trošku pesimistický, pretože e, vo viacročnom pláne sa hovorilo o všetkom možnom, ale nikdy nie o zmene. Takisto sa nikdy nehovorilo o potrebe prispôsobiť európsky rozpočet potrebám 21. storočia. Išlo tu iba o záujmy ktoré sa brali do úvahy. Takmer každý odmietol myšlienku vývozných dotácií a je to hamba, nemali by existovať. Pred 10-15 rokmi to bolo nejakých 10 miliard eur a dnes sú to nejak, je to nejakých 300 miliónov. Uh, len napriek tomu ešte stále tu sú tieto vývozné dotácie a mali by sme ich zrušiť. Gabriel, e, v článku 3 hovoríte, že žiadate EÚ, aby zvýšila e, pomoc a investovala do národných plánov. Nie je to tak samotné poľnohospodárstvo, ktoré treba tak veľmi podporovať, ale mali by sme podporovať rozvoj vidieka. Bola som, som v Kenii minulý týždeň kde je veľmi sucho, eh, kde sú veľmi chudobní polnospodári. Rieky sú suché, korita riek sú suché a kopu v piesku a hľadajú tam niečo a nie je tam nič. Ak majú ľudia prežiť ako polnospodári alebo ako pastieri kôz, nepotrebujú iba možnosť eh, prevážať mäso, ale potrebujú aj školy, potrebujú aj kliniky, potrebujú cesty, potrebujú celú infraštruktúru, ktorá umožňuje rozvoj vidieka. Ja by som teda povedala, že e, treba zvýšiť podporu nielen v prospech poľnohospodárstva, ale rozvoja vidieka vo všeobecnosti. Ale celkové je to veľmi dobrá správa, dokonca sa dotýka otázky potravinovej suverenity, čo je tak trošku tabu v rozprávach o poľnohospodárstve. Ďakujem. Pán Görenc, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Cimerová skutočne má veľké zásluhy, pretože vypracovala veľmi zaujímavú správu a ja som o tejto téme s ňou viackrát diskutoval. Skutočne neváhala, obklopila sa expertami a preskúmala celú tému do detajlov. Moje poznámky sa netýkajú jej správy, ale skôr tej témy ako takej. Postoj medzinárodného spoločenstva voči problematike správy, ktorú predstavila pani Cimerová, sa snaží iba reagovať na situáciu. Spomína si niekto na to, že medzinárodné spoločenstvo pred 5 rokmi o tejto téme hovorilo? Nie, o, tej, od toho času o tejto téme nikto nehovoril. A potom je tu ešte Svetová banka, ktorá začala o tejto téme hovoriť, hoci už celé 10 ročia sa touto témou nikto nezaoberal. A potom zrazu všetci začali hovoriť o tejto téme bez toho, že by tam vnášali nejakú vnútornú logiku. Sú tu samozrejme určité veci, ktoré idú nad rámec veci, ja takmer vždy súhlasím s kolegom, ktorý bol môjim predrečníkom, na rozdiel od toho, čo tu povedal, e, podľa mňa nemá cenu, aby sme sa nejako seba obviňovali na úrovni Európskej únie. Tak či tak sám v svojej poznámke uviedol, že tie subvencie, dotácie na vývoz sa znížili 30 krát, sám to uviedol, e, Veď už som tu predsa pár rokov a vidím, že sa hovorí stále tým istým spôsobom o takýchto základných skutočnostiach, hoci mm, sa udiali veľké zmeny. Takže znovu je to niečo, na čo by sme mali klásť dôraz a uvedomiť si. správe sú zdôraznené niektoré body, stratégia, ktorá by viedla k hľadaniu riešenia, pokiaľ ide o zabezpečenie potravín. To je tam takýchto spomenuté, ale mali by sme ísť nad rámec takéhoto rozdeľovania alebo uzavierania problému. Nejde tu iba o agronomický aspekt, nie je tu, nejde tu iba o ten, kto, alebo oný aspekt, ide tu skutočne o komplexnosť to všetko. Ak si uvedomíme, aký tento medziinstitucionálny systém skutočne slabý vo vzťahu k tomuto problému, tak by som chcel protestovať. FAO zamýšľa sa nad takýmito otázkami. Ja už darmo hľadám celé roky nájsť určitú štúdiu, ktorá by sa skutočne venovala takejto problematike zo strany nejakého veľkého reprezentanta, ako napríklad FAO. Čiže máme tu veľkú, veľký nedostatok. A myslím si, že je tu takisto neschopnosť rozvojových krajín, aby sa samé zorganizovali, pretože od nich záleží, aby povedali, že čo nefunguje. V tejto záležitosti je to skutočne veľmi dôležité. Máme tu neschopnosť koordinovanej reakcie na túto celú problematiku a to rozvojovým krajinám jednoducho berie to hlavné právo, právo na výživu, právo na potraviny. To, že kupujú pôdu nejaké obchodné podniky alebo dokonca aj štáty, ako to uviedla aj pani Cimerová, to je predsa škandálne. Prečo? Nie preto, že kúpujú pôdu, ale preto, že kúpia takúto pôdu a potom bránia týmto krajinám, aby disponovali potrebnými zdrojmi na to, aby produkovali potraviny. Myslím si, že taká istá poznámka platí aj pokiaľ ide o obchod. A v tomto zmysle by som sa rád e, vrátil k vyhláseniu Billa Clintona pred americkým senátom po zemetrasení na Haiti. Bill Clinton priznal zodpovednosť, vlastnú zodpovednosť za určitú neschopnosť Haiti produkovať dostatočné množstvo potravín. Ten, kto pozná históriu Haiti, tak vie, do akej miery polnohospodárska produkcia za ostatných 50 rokov klesla. To je znovu niečo škandálne. Clinton mal jediný odvahu prihlásiť sa k svojej zodpovednosti. On sám povedal, že je to skutočne hamba a že je on osobne spolu zodpovedný za vývoj tejto situácie. A konkrétne uviedol, že obchodné otázky a otázky vzťahov medzi rozvinutými priemyselnými krajinami a rozvojovými krajinami by nemali brať nemali sa odkladať od toho základného práva, práva na Na Pani Cimerová to možno, možno inými slovami vyjadrila v svojej správe a to je slúži k úcti. Myslím si, že naša práca nekončí správou pani Cimerovej. Povedal by som, že by sme tu mali mať stáleho spravodajcu, ktorý by sa venoval tejto téme. Sú určité cesty, ktoré vedú k úspechu a iné, ktoré vedú k neúspechu. Zimbabwe je jasným príkladom toho, ako by sme nemali postupovať vo vzťahu k monopolu niektorých ľudí, ktorí vlastnia veľké množstvo pôdy. Ak však tomu zaujmete zlý postoj, tak vlastne dôjde k spochybneniu všetkého. A to sa udialo v Zimbabve, ale medzi všetkým a ničím je zasa množstvo inteligentných riešení. Ja viem, že sa stále vraciame k tomu istému. Potrebujeme navýšiť schopnosť rozvojových krajín produkovať si potraviny a predkladať návrhy, ako túto situáciu vyriešiť, veď závisí to od nich, aby povedali, že to, čo robíme my, respektíve to, čo robíte vy, nám zabraňuje, aby sme disponovali základnými prostriedkami, pokiaľ ide o plnenie základných práv, pretože tie sa tu nerešpektujú. Myslím si, že pani Cimerová predložila správu, ktorá je vynikajúcim základom pre ďalšiu prácu, pre ďalšiu diskusiu a ďalšie spracovanie tejto témy, ktoré je skutočne veľmi dôležité a ja jej za to veľmi ďakujem v mene mojej politickej skupiny. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Mičel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam túto správu a ďakujem kolegyni Cimerovej za úvod v tejto problematike. Vo všeobecnosti podporujem túto správu. Ja som bol spravodajcom, pokiaľ ide o nariadenie o potravinách a hoci ľudia povstávali vo viacerých krajinách, pretože nemali dostatočné množstvo potravín, setol som sa aj s radou ministrov pre rozvoj. Chcel by som povedať, že 20, 20 17 tam bolo, kde sme hovorili o tejto problematike a kde sme hovorili o tom, že sa nám nepodarí dosiahnuť e, tie ciele, ako to navrhol predseda komisie. Avšak Mm, jasne sme sa k tejto téme venovali a získali sme túto miliardu. Získali sme ju tým, že sme povedali, že ju budeme hľadať v tom nadbytku politického rozpočtu, e, polnohospodárskeho rozpočtu a nezískali sme tú miliardu za jeden rok, ale predsa len za daných okolností sa nám podarilo zaznamenať jasný pokrok. Ak máme takýto situáciu, že ľudia sa búria, pretože nemajú dostatočné množstvo potravín, tak ako môžeme my byť nepripravení reagovať na takúto situáciu? Myslím si, že to je dôležitá otázka. Ja verím v voľ, myšlienku voľného trhu, ale takisto, keď hovoríme o voľnom trhu, o trhu hospodárstve, tak nehovoríme o trhoch, ktoré sú skutočne voľné, slobodné. Hovoríme napríklad o slobodných médiách, ktoré častokrát sa označujú slobodné, ale robia to, čo im nakáže ich šéf a podobne aj na trhoch je to tak. Sú tu ľudia, ktorí manipulujú trhy. A myslím, že aj v tomto prípade to bolo pravdepodobne tak. Pozreli sme sa na špekulácie, pokiaľ ide o potraviny. A pani Cimerová má pravdu, že to spomenula. Malo by nás to zaujímať všetkých. Skutočne sú tu ľudia, ktorí jednoducho uh, ktorých nezaujíma, aké budú mať následky ich kroky. Pozerajú sa iba na svoje vlastné zisky. Ak sa pozrieme na etiku toho, ako táto záležitosť celá vyzerá, tak si myslím, že toto je skutočne téma, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A takisto som rád, že kolegyňa Cimerová sa venuje aj otázke výživy a, pok- a je ironické, že tu máme problém obeznosti v niektorých, obezity v niektorých rozvojových krajinách, pretože ľudia tu jedia nesprávne potraviny, alebo to jednoducho, čo majú k dispozícii. A neviem, ako to je konkrétne, nie som expert, ale ak sa pozrieme na ľudí, ktorí zomierajú na choroby, ktoré nie sú infekčné, tak jednoducho Bill Gates to spomenul, keď bol na stretnutí našom pred pár týždňami, tak som si tam zmenil uh, svoj názor na infekčné choroby je tu veľa starých ľudí, predovšetkým ženy, ktoré zomierajú na, na infarkty kvôli životospráve. A myslím si, že výživa je v tomto zmysle veľmi dôležitá. Pán Gören spomínal Zimbabwe a je to skutočne šokujúce pozrieť sa na to, čo sa vlastne deje v tejto obilnici Afriky. Myslím si, že počas času, keď som bol spravodajcom, pokiaľ ide o e, nariadenie o potravinách, tak sa tu spomínal nadbytok potravín, kde Tajsko povedalo, že by mohlo nakrmiť doslova Vietnam. A že jednoducho ide tu o komunikáciu medzi jednotlivými krajinami v rámci jednotlivých krajín a možno by bolo dobre využiť e, aj teraz e, tajskú vládu ako nášho agenta, sprostredkovateľa na to, aby pomohol tomuto regiónu. Myslím si, že musíme sa spýtať túto otázku, prečo je to tak, že Tajsko by mohlo byť exportérom potravy, a že má jednoducho takýto nadbytok, ale že e, takéto ale že tam ľudia napriek tomu umierajú od hľadu. To je otázka, na ktorú sa musíme zamyslieť. A chcem sa vrátiť k tejto otázke ešte raz. Myslím si, že ak ľudia majú pôdu, ak majú svoj vlastný pozemok, tak ak majú skutočne pozemok, ktoré môžu sa realizovať, tak sa budú k tej pôde chovať inak. Budú si pestovať potraviny na to, aby si dopestovali e, potraviny pre seba. Nebudú to chcieť predávať, nebudú chcieť špekulovať s touto pôdou. Musíme sa pozrieť na to, aby sme dosiahli takú situáciu, aby ľudia skutočne tí, ktorí nemajú, aby nemajú pôdu, aby jednoducho mali kúsok pôdy, aby ich zaujímala e, táto pôda v blízkej budúcnosti a jednoducho, aby sa o ňu starali. Toto samozrejme je veľmi dôležitá otázka. Možno budeme potrebovať stále spravodajcu k tejto téme. Nie som, neviem presne, ale budeme to musieť mať v našom programe, aby sme tie body, ktoré tu boli e, zo strany pani Cimerovej spomenuté. S nimi musíme súhlasiť, musíme o nich hovoriť aj v rámci našej politickej skupiny EPP a ďakujem jej skutočne za túto prínosnú správu. Ďakujem pekne, pán Mičel. Pán Deva, nech sa páči. Ja som sa iba chcel poďakovať pani Cimerovej za skutočne vynikajúcu správu. Súhlasím s tým, že veľa z toho, čo povedala, je dôležité. Avšak pokiaľ ide o obavu, pokiaľ ide o to kradnutie pôdy, preberanie pôdy zo strany firiem, tak treba povedať, že aj keď Sádzka Arábia alebo niektorá z týchto bohatých krajín e, získa veľké množstvo pôdy v inej krajine, tak tá krajina, ktorá investovala do takejto pôdy, už jednoducho nebude. Nemôžeme to zobrať takéto krajiny. Nemôžu si to nalo- naložiť na loď a zobrať do svojej vlastnej krajiny, ak si už takúto pôdu kúpi. Uh, Čiže tá zodpovednosť za túto krajinu je na úradoch tej krajiny, v ktorej si túto pôdu kúpili. A ak sa tento vzťah pokazí medzi dvomi krajinami, tak jednoducho ide tu o miestne úrady, miestne vlády, národné vlády, na to, aby znárodnili tento pozemok. A to sa deje častokrát na celom svete. Takže napríklad aj na Sri Lanke, kde <laughs> vláda znárodnila môj pozemok. Takže nie je to až taký problém. Áno, stratil som tam 4000 akrov. Vláda jednoducho môže vždy znárodniť pôdu. A zahraniční investori nemôžu si túto pôdu zobrať domov. Takže vlastníci a tí, ktorí majú zodpovednosť, e, zodpovednosť je na národných úradoch, na národných vládach. A by napríklad mohla vyslať, e, Spojené Emiráty by mohli vyslať armádu, aby kontrolovali za elektrickým plotom túto pôdu, ktorú si tam kúpili. Takže tá, ten výraz kradnutie pôdy alebo preberanie pôdy je trošku prehnaný v tom zmysle, uh, že hoci koľko už peňazí teda bolo investovaných do takejto krajiny, tak jednoducho vždy môžu národné úrady v tej danej krajine e, prebrať túto pôdu tým, že vpíšu pár viet do právnych predpisov a znárodnia túto pôdu. Takže to by ma až tak strašne netrápilo. Ale myslím si, že v každom prípade je to vyvážená a skvelá správa. Ďakujem pekne, pán Deva. Teraz dáme slovo komisii. Nech sa páči, pán Oltov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj za strany komisie by sme chceli privítať túto správu. Ide tu o dobrú správu a je skutočne dobré, že vidíme, že viaceré body, ktoré predložila aj komisia vo svojom vyhlásení, boli spomenuté a sa odzrkadlili v znení tejto správy. Napríklad skutočnosť, že by sme chceli prioritizovať agro ekologické postupy alebo pod, pomoc malým poľnohospodárom, alebo že tam je aj ten potravinový reťazec spomenutý. Pozeráme sa na viacero prvkov potravinovej bezpečnosti nielen z pohľadu poľnohospodárov. A takisto sme si však správne všimli aj to, že sme sa jednoducho nevenovali a, príčinám potravinové, narušenie potravinovej bezpečnosti a pravdepodobne budeme sa musieť týmto príčinám venovať a potrebujeme viac informácií. Ale to je iba taká bočná poznámka. A ešte tu je viacero bodov, ktoré by som chcel spomenúť. Obmedzím sa na štyri body, ktoré by som spomenul pokiaľ ide o vzťah potravinovej bezpečnosti a potravinovej suverenity. Použil sa tu termín potravinová suverenita a týmto sa vlastne dostávame aj k definícii. Komisia využív, používa termín potravinová bezpečnosť a máme na to viacero dôvodov. Dôvod súvisí so skutočnosťou, že potravinová bezpečnosť je definíciou, ktorá je medzinárodne uznaná. Každý vie, o čo ide, o čom sa hovorí a nie je toto isté ako napríklad potravinová suverenita. To je koncept, kde, ktorý nie je konsolidovaný, nie je univerzálne akceptovaný a jeho definícia nepodporovaná. V tomto zmysle sú tu dosť rôzne náhľady na to, aký by tu bol vzťah medzi právom na potraviny a potravinovou suverenitou. Čiže v tomto zmysle by to pravdepodobne nebolo moc nápomocné, pokiaľ sa pozrieme na už existujúce definície. To je jeden bod. Druhý bod sa týka toho, že sme si všimli, že na programe správa naznačuje, že sme venovali príliš málo pozornosti e, programu rodu Samozrejme, pokiaľ ide o pokiaľ ide o to, koľko tu máme napríklad žen, žien, farmárok, polnohospodárok a mužov. O tejto rodovej nerovnosti sa tu nehovorí, ale ide tu takisto aj o otázku o tom, ako sa prerozdeľujú zdroje v rámci domácnosti. Je tu takisto otázku zabezpečenia potravín, prístupu k pôdy a k iným zdrojom, kde skutočne rodové rozdiely zohrávajú veľkú úlohu. A tu myslím predovšetkým na to, že by sme nemali nejako podceňovať túto skutočnosť. A chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za to, že to je v tej správe spomenuté a zapracované. A tretia otázka súvisí s pôdou malá úprava v bode 17 správy pani spravodajkyne. Je, je tu odvolávka na dobrovoľné usmernenia, pokiaľ ide o získanie pôdy, tak ide, nazývajú ich trochu odlišne. Ide tu o majiteľov pôdy, lesov a vôd, čiže to je malá úprava, ktorú by som tu chcel spomenúť. A potom je tu ešte ďalšia záležitosť. Spravodajkňa prichádza s návrhom k určitým záväzným nariadeniam na medzinárodnej a národnej úrovni. Pokiaľ ide o národnú úroveň, tak tam ten preklad všetkých týchto usmernení, ktoré sú platné alebo ktoré sa plánujú, napríklad tak sa pozrieme na africkú politiku takýchto usmernení alebo tých usmernení, ktoré má FAO, tak tieto musia byť zapracované do záväznej národnej legislatívy. To je tá myšlienka, ktorá je za tým. A pokiaľ ide o medzinárodný rozmer a záväznosť, tak tam je to trochu komplikovanejšie. Doteraz nie je celkom jasný smer, ako by sme sa mohli v tejto oblasti uberať. Čiže to by som chcel, na to by som chcel upraviť vašu pozornosť. A potom ten štvrtý bod, ide tu o mm, volatilitu ceny. nestálosť cien. Pred pár týždňami sme mali revidovanú verziu správy medzinárodných organizácií, ktoré boli požiadané predsed, francúzským predsedníctvom G20 na to, aby navrhli e, alebo urobili analýzu a ponúkli riešenia, pokiaľ ide o takúto nestálosť cien to si takisto zaslúži pozornosť, mm, pokiaľ ide o viaceré aspekty, ktoré s tým súvisia, nielen pokiaľ ide o špekulácie, ale aj pokiaľ ide o vnímanie, tak ako to vníma správodajkyňa. Táto nestálosť cien súvisí so špekuláciou. Pokiaľ ide o správu zo, tých, zo strany týchto medzinárodných organizácií, tak to, to je to správa veľmi detailná. Samozrejme je tu veľké množstvo, určité množstvo špekulácií. Do istej miery sú takéto špekulácie potrebné na trhu, avšak nadmerné množstvo špekulácií už je škodlivé. A nadmerné množstvo špekulácií eh, vedú k určitému nesúladu eh, medzi mm, tým, do akej miery finanční aktéry participujú na tomto procese vo vzťahu k obchodníkom s tradičnými komoditami. Tento nesúlad musí, musíme sa mu venovať a um, aj v kontexte G20 samozrejme aj e, zo strany komisie boli už viaceré návrhy odporúčené, a ešte sa pracuje na ďalších, sa distribuujú sa a mm, informujeme samozrejme o, o reguláciách trhu a tak ďalej. To však eh, eh, nejako nes, eh, nepopiera fakt, že je tu mnoho ďalších skutočností, ktoré ovplyvňujú túto nestálosť cien. Sú tu v hre dosť zásadné faktory, ktoré súvisia so základným fungovaním trhu, dopyt a ponuka a, a podmienky pre špekulácie spravidla sú práve na trhoch, ktoré sú proste obmedzené a taktiež e, je tam obmedzená miera predvydateľnosti. E, jeden z tých jasne škodlivých e, aspektov, s ktorým súviseli krízy v minulosti aj v roku 2008, aj taktiež súčasná kríza cien potravín, súviselo to s obmedzením vývozov a zákazom vývozov a na to nesmieme zabúdať a musíme prehodnotiť do akej miery budeme schopní spoločne s našimi partnermi obmedziť tieto nepredvidateľné pohyby, čo sa týka obmedzovania exportov. Ešte v krátkosti eh, k obilným zásobám a s tým súvisiacou nestalosťou cien. Eh, súčasný vývoj má veľmi negatívny vplyv na akýkoľvek návrh, ktorý súvisí s využívaním týchto obilných zásob čo sa týka vplyvu na ceny týchto komodít. V minulosti boli takéto podobné e, kroky dosť neefektívne a boli predmetom politických zásahov a korupcie. Preto tento návrh spravodajky nie by možno bolo potrebné prehodnotiť. Toľko teda niekoľko pripomienok. Vo všeobecnosti však komisia podporuje a oceňuje túto správu a vnímajú do veľkej miery hodnotne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Cimer, nech sa páči. Ja sa chcem poďakovať za e, mnoho pripomienok, ktoré už zozneli v tejto prvej výmene názorov. Myslím, že na výbore budeme schopní sa zhodnúť do veľkej miery. Ja som správu už formulovala tak od samotného počiatku. Pán Deva v niektorých požiadavkách, ktoré napríklad sa týkajú e, zhabania pôdy, snažil sa formulovať aj svoje príspevky tak, aby e, bolo schopné získať pre niečo najširšiu podporu. Teda ďakujem všetkým za pripomienky, za návrhy. Bola by som rada, keby sme mali priestor diskutovať aj v budúcnosti. E, myslím, že aj vypočutie, ktoré pripravil výbor, bude dobrou príležitosťou v tomto smere. Ja by som napríklad považovala za dosť vhodné, keby sme diskutovali o tom, či v súvislosti s otázkou potravinovej bezpečnosti a právom na výživu, či e, v diskusii o reforme spoločnej polospodárskej politiky, či by sme výlučne diskutovali iba o zákaze vývozných eh, dotácií, či to eh, samo sebe stačí, či by sme nemali rozšíriť tieto naše rokovania a venovať sa všeobecnej otázke eh, toho, čo presne sa deje v rámci Európskej únie a aj inde vo svete, kde polnospodári pestujú potraviny a vlastne všade ich musia predávať pod tú výrobnú cenu. Tá cenu, ktorú dostávajú za svoje produkty, ehm, tá cena je nižšia ako je skutočné výrobné náklady. V rámci Európskej únie je rozdiel v tom, že my máme vyrovnávacie dotácie, ktoré eh, ehm, vyrovnávajú tú nerovnováhu medzi členskými štátmi Európskej únie a rozvojovými krajinami. Tu sme sa vôbec ešte nedostali k vývozným dotáciám. Teda mali by sme rozhodne zájsť o mnoho hĺbšie v mnohých témach, najmä eh, keď sa teraz diskutuje o reforme SPP. To je podľa mňa zásadné. Považujem za dôležité a správne, aby sme dbali o politickú koherentnosť, aj pokiaľ ide o rozvoj politiku, obchodnú politiku, obchodnú politiku, energetickú politiku, takmer všetky politické oblasti v tomto smere navzájom súvisia a e, teším sa, že komisia do veľkej miery je ochotná podporiť e, naše pripomienky a napríklad taktiež konštatuje, že v oblasti podpory žien vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú plnospodárstva, je potrebné podporiť pozíciu žien. Podľa mňa bolo napríklad vhodné Um, nadviazať na platforme komunikáciu k novej politike rozvoja a politika inkluzívneho rastu. To môžeme poňať ešte podrobnejšie, môžeme nadviazať na výsledky z minulosti a zapracovať tieto aspekty ešte o mnoho intenzívnejšie. E, ďalej, čo sa týka správy FAO, respektíve návrhu FAO e, k záväzným smerniciam, uvádza sa to Eh, respektíve cituje sa to v úvode správy. Ja som neskôr správe eh, spomenula iba tú stručnú verziu, ale v úvode spomínam plné znenie tohto návrhu FAO. Ďalej, čo sa týka cenovej nestálosti, som si vedomá toho, že eh, táto nestálosť má rôzne príčiny, ale predsa len mám dojem, že komisia trochu podceňuje úlohu špekulácií v tejto oblasti. a nechce vnímať tento aspekt špekulácií až tak výrazne, ako by mala. E, tu sa celkom nezhodneme. Myslím, že bude aj na výbore, do akej miery e, podporí to, ktoré stanovisko. Musím povedať, že e, môžem poďakovať kolegom a vyzvať, aby naďalej ochotne predkladali pozmeňovacie návrhy. Teraz predsedajúca, ďakujeme pekne pani Cimer. Termínom je 20. júna o 18. hodine na, na pozmeňovacie návrhy a hlasovať sa bude vo výbore 13. júla. Teraz prechádzame k, z, k správe pani Šniberia Stram. Ide o účinnú stratégiu v oblasti nerastných surovín pre Európu. Výbor ITRE je gestorským výborom v tejto dôležitej otázke, ktorá má vplyv na mnoho rozvojových krajín, ktoré mm, majú na svojom území suroviny Pán Butikofer je spravodajcom vo výbore ITRE. Dávam hneď slovo e, spravodajkyni stanoviska, autorke stanoviska. Ďakujem pekne. Tak, ako ste veľmi správne podotkli, pani predsedajúca, je to veľmi dôležitá správa. OSN počítajú, že do roku 2050 dôjde k, k zvýšeniu o 300 v dopite po surovinách. Návrh pána Butikofera z výboru ITRE je veľmi dobrý vo všeobecnosti. E, z nášho pohľadu by sme mali e, predsa len nastoliť e, o mnoho výraznejšie viacero otázku, ktoré súvisia s rozvojovou politikou, najmä predovšetkým politická koherentnosť, ďalej po druhé alternatíva k systému GSP, teda k systému všeobecných colných preferencií, to znamená prehodnotenie mechanizmov na povinnosť e, splňať e, podmienky, taktiež odporúčanie e, komisii preskúmať isté priemyselné štandardy. Isté, že k tejto rozsiahlej téme by sa toho dalo napísať viacero. V niektorých bodoch sme sa však museli obmedziť a v rámci pozmeňovacích návrhov to teraz sa budeme snažiť presadiť. Ide napríklad o to, že opatrenia, iniciatívy napríklad EITI, teda iniciatíva pre suroviny, e, budú veľmi zdlhavé. Preto by sme mali upozorniť, že sa musíme zamerať na vyrokovanie primeraných a vhodných e, dohôd, tak aby boli spravodlivé, dlhodobo plánované, reálne a zároveň flexibilné tieto dohody o surovinách. Už máme pozitívne skúsenosti, napríklad v prípade dohôd o diamantoch s Botsvanou. E, čo sa týka cieľov, ktoré súvisia s právnym poradenstvom, a to s cieľom, aby africká strana posilnila svoju pozíciu voči globálnym hráčom v oblasti surovín. Okrem toho e, sa nespomína v tejto správe problém, že Čína alebo aj iní nie sú signatárom iniciatívy EITI. To znamená, že sú tu aj veľké krajiny, ktoré e, sa nemusia podielať na tejto iniciatíve. Ehm, prijatá dohoda by sa mala sústraďovať na poplatky z ťažby, e, tie musia byť naviazané na množstva, ktoré sú vyťažené, taktiež musia byť úzko prepojené s aktuálnymi cenami na trhoch surovín. A ak surovina sa bude ťažiť e, alebo vyvážať, e, bude to trvalým zdrojom príjmu pre krajinu, pre jej rozpočet alebo pre nadáciu. Príkladom je napríklad Norsko Ehm, takéto ťažobné, teda odvody z ťažby sa dajú relatívne ľahko vypočítať. A taktiež by sme mali zvážiť kapacity zušľachťovania. Príkladom je opäť Nemecko alebo Mongolsko, respektíve vzťah medzi tými dvoma krajinami, alebo Nemecko, Kazachstan. To, tu sa zdôrazňujú kapacity zušľachťovania, zušľachťovania alebo iné aspekty. E, týme získa krajina prístup k surovinám. Ďalej iniciatívy na zvýšenie transparentnosti e, sú e, v záujme hospodárstva, to znamená, že musia byť takto namierené Čiže súkromné iniciatívy ako napríklad iniciatíva Pola Kojera, ďalej Charta prírodzených, prírodných surovín e, poskytujú právnu bezpečnosť a chránia pred renacionalizáciou alebo novým um, vyrokovaním a sú základom pre dlhodobé partnerstva. Ďalej, prevencia vojenských konfliktov, čo sa týka prístupu k surovinám, je to ako dlhodobá úloha, naozaj mimoriadne dôležitá úloha a taktiež e, výpadok strategických surovín, ktoré doposiaľ toto riziko e, je ešte stále reálne a nie je možné e, zatiaľ ho nejako výrazne obmedziť. Ale e, dosť to komplikuje možnosti vytvorenia primeranej stratégie. Máme toho času 12 strategických surovín. Čo sa týka lehoty na pozmeňovacie návrhy, tá vyprší 26. mája, teda o dva dní. Ďakujem. Madame Sargentini. Pani Sargentini, nech sa páči. Dank u voorzitter. En, en dank de... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a ďakujem aj spravodajkyni za toto stanovisko. Z hodov okolností práve prebehlo hlasovanie v výbore AFET o surovinách a je dosť zaujímavé, že mnoho výborov sa zaoberá touto témou. Nie je to až také prekvapujúce, pretože to má vplyv na všetko. Má to vplyv na európske podniky, na geopolitické vzťahy vo svete a taktiež to má vplyv aj na rozvojové krajiny. Spravodajca spomína viacero dôležitých bodov, ale domnievam sa, že Ehm, v mnohých prípadoch by sme to mohli formulovať o mnoho ostrejšie s nádejou, že výbor ITRE by zohľadnil tieto naše stanoviska a tým by sme zlepšili celkovú smernicu o surovinách. Myslím, že jeden aspekt, ktorý chýba v diskusiách, e, je, že tieto krajiny majú niečo, čo my chceme. Môžeme hovoriť o transparentnosti, môžeme hovoriť o boji s korupciou, ale musíme predložiť návrh v zásade, ktorých príjme k tomu, aby nám predávali tieto e, suroviny, ktoré majú k dispozícii, aby sme ich nejako motivovali, aby ďalej napríklad aj ťažili tieto suroviny. To sa nepodarí niekoľkými riadkami v legislatíve. Nemôžeme len automaticky taktiež skopírovať čínsky návrh. Musíme zaujať úplne iný prístup. To znamená spravodlivý obchod a investičná politika ktorá nebude znamenať, že tí, čo investujú do rozvojových krajín, budú na tom horšie ako tí, čo do rozvinutých krajín. V e, odseku 1 sa e, zdôrazňuje aspekt koherentnosti, ale myslím, že by to mohlo byť ešte o mnoho ráznejšie vyjadrené v texte. Čo sa týka vývozných e, poplatkov, vývozných daní. Krajina, ktorá nemá v zásade žiadny zdroj príjmu, musí ovali dane napríklad na alkohol, na iné komodity, tak aby takto speňažila vývoz týchto tovarov. Suroviny a spracované suroviny by eh, mali podliehať vyšším daniam ako polotovary. Ako môže Európa vyprodukovať politiku pre suroviny, ktorá e, by mohla pomôcť týmto rozvojovým krajinám. O toto sa musíme snažiť. A taktiež takú politiku, ktorá by dokázala zabrániť tomu, aby krajiny neupadali do ozbrojených konfliktov práve kvôli hodnotným surovinám, ktoré majú na svojom území. Ďakujeme pekne. Teraz dávame slovo komisii. Pán Kuči. Euh, euh, euh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V sále je tu s nami aj kolega z generálneho riaditeľstva pre priemysel a myslím, že aj on má na toto veľmi zaujímavý názor, čo sa týka návrhov a odporúčaní, ktoré sú predložené. A k tomu môžem povedať, že nemáme nejaké e, závažné výhrady, iba niekoľko pripomienok prvej časti, kde spomínate konzistentnosť, súlad medzi jednotlivými politikami rozvoja, e, v tomto s vami plne súhlasíme. Myslím, že oznámenie, ktoré sme v zaslali, dokazuje, že sme vyminuli úsilie v tom zmysle, aby sme takýto súlad zabezpečili. Myslím, že odkedy Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, e, tento súlad medzi politikami rozvoja sa oberá správnym smerom. Sú s tým spojené nové možnosti, ale aj nové povinnosti a záväzky. Čo sa týka mm, pravidiel, ktoré súvisia so systému všeobecných preferencií, musím povedať, že poprvé, veľmi málo surovín z oblasti polnospodárstva podlieha vývozným daniam. Teda systém GSP má veľmi e, obmedzený vplyv na obchod so surovinami a taktiež e, predlženie lehoty do roku 2013 je veľmi relevantné. A komisia iba pred troma týždňami schválila návrh, e, ktorý sa týka systému GSP po roku 2013 a nie sú tam žiadne náznaky závažných zmien pre komodity, ktoré podliehajú tomuto systému. Je tam zoznam nových tovarov, ktoré spadajú do systému GSP, respektíve je to zoznam, ktorý predložila komisia parlamentu a rade. Pokiaľ ide o transparentnosť, domnievam sa, že sa v tomto zhodneme. V oznámení komisie a taktiež v dokumente z roku 2008 vidíte, že plne podporujeme iniciatívu ťažobného priemyslu, teda tejto iniciatíve EITI a veľmi dobre si uvedomujeme, aké rôzne formy inovácií e, zavádza dot Frankov e, zákon Spojených štátov amerických a sme taktiež e, ochotní prijať akékoľvek výhody, ktoré s tým budú súvisieť. Budeme robiť všetko v našich silách, aby sme pozmenili legislatívu Európskej únie, aby sme zatraktívnili najmä pre nadnárodné podniky angažovanosť v týchto oblastiach. E, čo sa týka e, vypracovania správ o jednotlivých krajinách, e, ktoré spomínate vo svojom návrhu, s tým súhlasíme. Ďalej spoluprácia s ostatnými krajinami, respektíve s Európskou investičnou bankou, už sú postupy, ktoré sa týkajú projektov, ktoré financuje Európska investičná banka. Ja si nemyslím, že by v tomto smere boli nejaké uh, ťažkosti Musíme sa len snažiť, aby sme pozorne sledovali ďalšie kroky po spustení projektov, aby sme presne sledovali samotné, samotný priebeh projektov, len čo ich e, Európska investičná banka schváli. V návrhu sa spomína aj tzv. inkluzívny rast. E, tomu, na tom nám naozaj veľmi záleží. Spomína sa to v Zelenej knihe o budúcnosti politiky rozvoja. Aj tu môžem povedať, že sme na rovnakej lodi. A pokiaľ ide o um, ťažbu a v ťažbu v malom rozsahu, v tomto smere nemáme uh, veľa informácií o týchto formálnych odvetviach. Jedným z problémov, ktorý e, sme zaznamenali, čo sa týka prechodu z neformálneho do formálneho sektora, nie len pokiaľ ide o ťažebné odvetvie, ale aj v iných odvetviach sú tam ešte dosť veľké nejasnosti, nemáme príliš prehľad o tom, aký je tam vývoj. Pokiaľ ide o rokovania o spravodlivých e, e, zmluvách, ktoré sa týkajú ťažby pre rozvojové krajiny a nadnárodné podniky. Musím pripomenúť, že v tejto hre je mnoho iných hráčov, napríklad Svetová banka. Svetová banka má fond, ktorý podporuje e, ťažobné úsilie v tejto oblasti a taktiež aj Africká rozvojová banka má v tomto smere um, isté kroky, ktorými chce podporiť toto úsilie v oblasti ťažby. My sa musíme snažiť podporiť a posilniť tie nástroje, ktoré sú už v dispozícii. Um. No a nakoniec posledné slovo k vývozným daniam. Ako viete, to nie je veľmi vítané v každom sektore. A nie vždy je to zlučiteľné s povinnosťami, ktoré boli stanovené Svetovou obchodnou organizáciou. Sú tu samozrejme možno aj výnimky, ale všetci rozvojoví ekonomovia budú určite súhlasiť s tým, že sú aj o mnoho efektívnejšie nástroje, ktoré by mohli viesť k väčšej transparentnosti a lepším finančným výsledkom pre rozvojové krajiny. To si samozrejme vyžaduje reformy a tieto reformy nie sú jednoduché. Tieto reformy by sa mali robiť v krajinách, kde nie je veľmi dobrá správa. Takže teraz by som chcel poprosiť kolegu z generálneho riaditeľstva pre priemysel a opýtať sa, či by chcel niečo povedať. To sme nemali na programe, takže hovorte rýchlo, prosím vás. Ja by som chcel vyjadriť stanovisko komisie k surovinám a tejto téme. Chcel by som zdôrazniť jeden bod okrem všeobecných princípov, a on už mal príležitosť vysvetliť niektoré z týchto princípov, e, chcel by som sa vyjadriť k viacerým pripomienkam poslancov a to, že potrebujeme ísť od všeobecných princípov ku konkrétnym činom. Africké krajiny žiadajú nás o tieto konkrétne činy Afrike napríklad dokončujú už konkrétnu cestovnú mapu aktivita. Očakávajú od Európskej únie, že ich podporíme pri niektorých týchto činnostiach. Máme dohodu, ktorá bola podpísaná s Africkou úniou v novembri minulého roku. A bola vypracovaná cestovná mapa, ktorá pokrýva dobrú správu veci verejných, investície do infraštruktúry, znalosti, zručnosti. A to znamená, že teraz máme politickú vôľu, máme tu zodpovednosť na našej strane. A ja hovorím o rade, parlamente, komisii a iných inštitúciách, ktoré by nás mali podporiť. My sa snažíme hneď zorganizovať prvú aktivitu a to je seminár s odborníkmi z Európskej únie a z Afrikmi, ktorý sa bude venovať e, zdaňovaniu ťažby surovín. Ak by to bolo možné, vo vašej správe by sme chceli mať nejakú odvolávku na spoluprácu medzi EÚ a Afrikou v oblasti ťažby surovín. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcete robiť nejaký záver, pani Áno, vypočuli sme si vaše stanoviska. Ako som povedala, 26. maja je termín pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov alebo doplnkov. Stanovisko či už výboru AFED alebo ITRE je dosť blízke a musím povedať, že to nie je také samozrejme, pretože v týchto výboroch často bývajú úplne protichodné stanoviska. ďakujem veľmi pekne. Takže by som vám chcela iba pripomenúť, že eh, obed 26. mája je čas pre poskytovanie a prekladanie pozmeňujúcich návrhov a 14. júna sa bude hlasovať. Máme tam veľmi málo času medzi predkladaním pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie. A to preto, že potrebujeme mať eh, hlasovanie zo strany ITRE a takisto potrebujeme mať čas aj na preklady. Teraz eh, by som eh, rada prešla na ďalší bod. Pred tromi týždňami traja členovia nášho výboru sa zúčastnili konferencie OSN o najmenej rozvinutých krajinách na tejto konferencii sa prijal nový program pre ďalšie desaťročie. V rámci tohto programu by sme mali zlepšiť eh, situáciu eh, občanov týchto krajín. Pán Deva eh, bol predsedom delegácie, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Zdá sa, že všetci odišli, keď zistili, aká bude ďalšia téma. Pani e, predsednička, táto misia v OSN na konferenciu o, o najmenej rozvinutých krajinách bola veľmi dôležitá. Som naozaj veľmi vďačný kolegom Korine Kretu a Child za to, že mi dovolili viesť túto delegáciu. E, mali sme veľmi intenzívny program činnosti a Sprevádzali nás dvaja skvelí ľudia zo sekretariatu. Čar a Tom, ktorý tu nie je. A uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, ale skôr ako sme boli na tomto zasadnutí OSN, kolektívne sme informovali komisára a komisiu, že nechcem, aby sa k nám správali, ako by sme boli poradcovia, ale chceme zohrávať e, rovnocennú úlohu v rokovaniach OSN. Chceme byť rovnocenným partnerom komisie a rady. A komisár nás uistil, že sa k nám budú správať s veľkou vážnosťou, ako by sme boli rovnocenní partneri. A tak to aj bolo. Chcel by som vyjadriť naše poďakovanie pánovi Pibalksovi, predovšetkým za jeho obrovské úsilie, ktoré vyvinul, aby sa k nám naozaj správali ako k rovnocenným partnerom a nie len ako k nejakým poradcom alebo príveskom. Dostali sme prístup do zasadacej miestnosti, mohli sme hovoriť s kýmkoľvek, boli sme na konferenciách, na seminároch a boli sme plnoprávnymi účastníkmi aktivít OSN, takže som naozaj veľmi, veľmi vďačný komisii za to, že pochopila, aké je dôležité mať demokratický prvok týchto záležitostiach, najmä keď ide o peniaze daňových poplatníkov. Prečo sú tieto záležitosti také dôležité? Prečo sú tieto najmenej rozvinuté krajiny také dôležité? Už pred mnohými rokmi sa schválil e, program na pomoc týmto najmenej rozvinutým krajinám, aby postupili o stupeň vyššie k menej rozvinutým. E, dozvedel som sa, že iba dve krajiny postupili, ale ostatné ostali tam, kde boli. 48 krajín je dnes ešte vždy označovaných ako najmenej rozvinuté krajiny. Mali by sme vytvoriť mechanizmy, aby sme umožnili týmto krajinám vyvážať e, svoje výrobky do Európskej únie bez akýchkoľvek obmedzení čokoľvek teda vyvážať okrem zbraní, ale keď ide o to, čo by naozaj mohli vyvážať, ide predovšetkým o polnohospodárske výrobky. A potom to vyzeralo tak, že môžu vyvážať čokoľvek okrem polnohospodárskych výrobkov a nie zbraní. Všeobecný záver je taký, že by sme mali v nasledujúcich desiatich rokoch mali znižiť počet týchto najmenej rozvinutých krajín zo 48 na 24, teda na polovicu. No ale v posledných desiatich rokoch sa nám podarilo pomôcť iba dvom krajinám, aby sa stali z najmenej rozvinutých krajín menej rozvinutými krajinami. Príjem ODA sa podarilo zvýšiť z 0,15 na 0,2 na pomoc týmto krajinám. Druhý cieľ je dosiahnutelný. A to závisí od toho, čo samotné krajiny robia preto, aby postupili vyššie z tých najmenej rozvinutých krajín na úroveň menej rozvinutých krajín. Čo sme teda odporúčali, aby samotné najmenej rozvinuté krajiny robili? Odporúčali sme, zvýšili zvýšenie hodnoty prírodných zdrojov a vytvárali tam pracovné miesta. Ja sme, ďalej sme e, odporúčali, aby diverzifikovali svoje vývozné možnosti, aby zamerali E, svoje možnosti na poľnohospodárstvo, priemyselnú výrobu a služby. Ale viete, že priemysel v týchto najmä rozvinutých krajinách je veľmi obmedzený, ale môžu zvýšiť úroveň svojich služieb a poľnohospodárstva. My sme už videli v niektorých prípadoch, v niektorých e, subsaharských krajinách, že už poskytujú bežne mobilné telefóny nielen na poskytovanie informačných služieb, ale aj služieb súvisiacich s finančnými transakciami, s hotovosťou, predajom plodín, na zisťovanie najlepších cien a tak ďalej a tak ďalej. Je tu veľmi veľa príležitostí, ktoré prichádzajú s novými technológiami a telekomunikačným prístupom. Tieto krajiny môžu využívať aj internet a ďalšie telekomunikačné služby. Takisto povzbudzujeme najmenej rozvinuté krajiny a pán komisár Pibalx tiež chce, aby sme poskytli väčšiu diverzitu týmto krajinám a pomohli im získať ďalšie zdroje pre výrobu elektrickej energie. Takisto by sme mali pomôcť odstrániť bariéry obchodu, tak aby zahraničné priame investície sa stali motorom rastu. Za predpokladu, že tieto krajiny budú mať správny právny základ, budú vedieť poskytnúť záruky pre investície a takisto aj vlastnícke práva a regulované verejno-súkromné partnerstva. Toto je inštitucionálne budovanie kapacít, ktoré musia urobiť na mier rozvinutých krajinách a toto je jedno z podmienok pre rast týchto krajín. Stretnutia, ktoré sa uskutočnili, boli veľmi konštruktívne a z týchto stretnutí sme mali pocit, že aspoň na papieri sme mali veľmi konštruktívne návrhy pre naše partnerstvo s najmenej rozvinutými krajinami v nasledujúcich desiatimi sledujúcich desiatich rokoch. A či z toho niečo vzíde, to bude závisieť od nás a od toho, ako to urobíme, ako sa zamerieme na riešenie všetkých problémov. Na konferencii bolo 50 hlav štátov ktorí buď sedeli v hlavnej plenárnej miestnosti alebo v iných miestnosti a bol tam aj prezident Iránu. A som pochopil, že nepochopil vôbec nič o Adamovi Smithovi, pretože porovnala krajiny, ktoré zarábajú peniaze tým, že berú peniaze chudobným krajinám. To znamená, že vôbec nič nepochopil z ekonomických teórií Adama Smithy a Smitha. Preto som si povedal, že mu pošlem knihu, aby si ju prečítal a pochopil, ako to funguje vo svete. Ale okrem toho tam boli ďalšie incidenty. Turecké orgány boli veľmi pohostinné, robili si veľké starosti o bezpečnosť a prístup na konferenciu bol dosť otvorený. Zistil som, že sa k nám správali veľmi dobre a som naozaj vďačným svojim kolegom za prácu, ktorú urobili v mene Európskeho parlamentu. A ďakujem veľmi pekne, pán Deva a pani Karetu. Nech sa páči. Chcela by som sa e, poďakovať kolegom Niržovi a Eleny a takisto aj kolegom zo sekretariatu, bez podpory ktorých by sme neboli takí úspešní. Ako povedal Nirč, bolo to pre nás veľmi úspešné stretnutie. Napriek všeobecnej otázke, ktorá sa týka efektívnosti takýchto konferencií, organizovaných raz za čas, kde sa zídu tisícky ľudí s ambicióznymi cieľmi, ale asi nie takými dobrými výsledkami Nuž, už po troch desaťročiach e, vidíme, že ciele, ambície sú veľmi často veľmi vzdialené od e, konkrétnych cieľov. Možno by sa takéto konferencie mali konať častejšie, ale to stretnutie bolo veľmi intenzívne, prebehlo tam veľa aktivít a pre mňa bolo jasné, že najslabšou stránkou bolo uznanie príspevku Európskej únie. Takisto sme si všimli počas dlhých diskusí s komisárom Pibalksom, ktorý bol k dispozícii a ktorý nám veľmi pomohol a musíme mu naozaj sa poďakovať za jeho otvorenosť a dostupnosť, ale ako povedal, že otláčame tieto krajiny do kúta a nielen prezident Ahmadinejad, ale mnohí ďalší zástupcovia krajín obviňovali rozvojové krajiny z toho, že sú ľahostajné voči najchudobnejším na našej planete. A to je podľa mňa neferové niečo takéto všeobecne tvrdiť. Ale to zrejme vyplývalo z frustrácie najmenej rozvinutých krajiny, ale Ahmadinejad je populista, čo môže byť naozaj veľmi nebezpečné vzhľadom na nejakú budúcu celosvetovú krízu. Takže musíme byť veľmi opatrní, hlavne keď eh, hovoríme o tom, čo robíme. A prebehla tu aj diskusia o úlohe Európskej únie v rámci systému OSN. V Istambule sa uskutočnili aj viaceré stretnutia so zástupcami Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky a myslím si, že je dôležité pokračovať s takýmito stretnutiami a s takouto výmenou názorov. Ďakujem veľmi pekne. Pani Teocharus, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Potom, čo povedal pán Deva, už v podstate nemám ani čo by som tomu doplnila v tejto všeobecnej rozprave. Mali sme tu rozhovory aj so zastupiteľmi tých najchudobnejších krajín, tých najmenej rozvinutých krajín a takisto aj so predstaviteľmi mimovládnych organizácií a organizácií, ktoré nie sú zamerané na hospodársky alebo finančný rozmer. A to nám jasne ukázalo, že je nutný export, export aj demokracie zo strany Európskej únie práve do týchto krajín. To je jedna z tých najväčších úloh, aby aj demokracia sa dostala ďalej do týchto krajín ako jeden z tých dobrých eh, nástrojov správy spoločnosti a štátu. To by, mal byť, to by malo byť východisko Prirodzene sú problémy vo viacerých sektoroch, ale je veľmi dôležité, aby sme konečne našli nejaký mechanizmus alebo nástroj na zmenu, zvrat tejto situácii. Už 15 rokov predsa vieme, ako situácia sa má a máme tu program, preverovací kontrolný program a úloha parlamentu je, aby sme na to dbali, dozerali. My ako Európska únia jednoducho musíme prezentovať aj naše názory, aby sme jednoducho vyjadrili naše poborenie k tomu, čo hovoria niektorí predstavitelia štátov, napríklad prezident Iránu, alebo možno aj iných krajín. Už pred tromi mesiacmi som inicializovala to, aby predstavitelia napríklad Cypru ktorý bol zúčastnený na tomto stretnutí, aby jednoducho sa eh, k tomu vyjadril. Čiže iste si viete predstaviť, ako sa zahraničný minister, a ktorý sa zúčastní na ministerskej večeri, stretnutí ministrov, ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Takže takýmto spôsobom môžeme sprostredkovať demokraciu aj demokraciu do týchto krajín, aby sa táto potom tam aj rešpektovala. To je naša prvoradá úloha, aby sme jednoducho rešpektovali demokraciu. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Vilky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za milé slova, ktoré boli adresované na adresu komisára Pibalksa. Ja zabezpečím, aby sa to dozvedel, tak ako to tu dnes odznelo. Chcel by som nadviazať na niektoré body, ktoré prezentoval pán Deva. Ide tu o partnerstvo, to je prvý bod. A dôležitosť partnerstva bola jednou z kľúčových záležitostí tejto konferencie, takisto išlo jedno z najkomplikovanejších tém týchto negociácií a rozhovorov. Aspekt partnerstva je ten, že išlo o to, že kto by bol ten, ktorý má pomôcť tým najchudobnejším krajinám sveta. Ide tu o partnerstvo medzi E, najmenej rozvinutými krajinami a tradičnými donormi, alebo sú to nejaké iné zúčastnené strany, iní aktéry, ktorí by v súčasnosti súčasnej architektúry mohli prevziať zodpovednosť a môžu. Ide tu o to, aby sa táto skutočnosť ide o to, aby sa tento akčný program jednoducho zapracoval na Istanbule sa jasne objasnilo, že tieto e, krajiny, ktoré sa momentálne rozvíjajú, boli ako keby zahnané do kúta, že nemajú ambíciu prevziať zodpovednosť na to, aby vstúpili do tohto partnerstva. Urobili sme niektoré kroky v tom smere, že by sme e, spustili kooperáciu juh-juh aby sme jej pripísali nejakú väčšiu úlohu, pokiaľ ide o rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, aby jednoducho reagovali na tento akčný program, ale to iba malý krok. Komisia si myslí, že potrebujeme nadviazať v kontexte budúcich konferencií na tento pokrok a pozrieť sa na to, aký je tu charakter tohoto globálneho partnerstva a o čo sa usilujeme. Iná téma, ktorej by som sa takisto chcel venovať, to, čo som jednoducho zachytil v prezentácii pána Devu, je otázka pre, prechodu tých krajín, ktoré sú najchudobnejšie, do skupiny krajín, ktoré už nie sú aj také chudobné. Ide tu o ciele ktoré sú obsiahnuté aj v program, akčnom programe Istanbulskej konferencie a budeme sa snažiť ich implementovať čo možno najlepšie aj v kontexte tohto partnerstva s najmenej rozvinutými krajinami. Táto otázka postupu z jednej skupiny do druhej je dosť problematická, pretože je tu tendencia týchto najchudobnejších krajín, ktoré sa nechcú kvalifikovať do tej vyššej skupiny, pretože to by znamenalo pre nich, že by stratili určité privilegia, ktoré sú spojené s tým štatútom najmenej rozvinutej krajiny. Takže tento istambulský akčný program, ktorý bol prijatý, počíta aj s určitými odsekmi v rámci akčného programu, ktoré zriadili pracovnú skupinu v rámci valného zhromaždenia OSN, kde má byť zabezpečený taký plynulý proces prechodu. Samozrejme Európska únia, ktorá momentálne zabezpečuje výmenu overených postupov, pokiaľ ide o prístup na trh k tým krajinám, ktoré prešli tej vyššej skupiny, tak to je dobrý príklad alebo dobrý krok práve v tom kontexte, ako by sme mohli pomôcť práci a činnosti tejto pracovnej skupiny. Ale pokiaľ ide o túto záležitosť, mali by sme sa pozrieť aj na iné kroky, ktoré by mohli zjednodušiť takýto prechod z jednej skupiny do tej vyššej. Myslím si, že by som to teda nechal pri tom, čo som spomenul. Pokiaľ ide o to fórum najchudobnejších krajín, najmenej rozvinutých krajín, bol to skutočne zmiešaný úspech, bolo to veľmi dôležité stretnutie, na ktorom sa zúčastnili veľmi dôležití aktéry a boli tam zaujímavé a dôležité diskusie a rozhovory. Myslím si, že Európska únia zanechala dobrý dojem. Participácia na najvyššej úrovni bola zastúpená predsedom komisie aj komisármi De Gichtom a Pibaxom a ale výsledný dokument alebo text tejto konferencie by predsa len mal odzrkadľovať to, ako by sme v budúcnosti mohli dosiahnuť nejaké viac a presnejšie zacielené dokumenty, ktoré by boli využiteľnejšie aj nad rámec tých mm, aj nad rámec toho, že by sme niečo iba podporili koncenzum a že by sme sa na niečom zhodli, čiže nechceme už len slova, ale chceme aj nejaké konkrétne kroky. Mali by sme sa usilovať o to, aby sme dosť dosiahli a dospeli k nejakým konkrétnym výsledkom týchto konferencií, tak ako to tu niektorí členovia tohto výboru spomenuli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani Pecinč. Chcete niečo dodať, pán Deva? Uvedomujem si časový mm, harmonogram dnešného stretnutia. Eleny tu spomenula, že komisia by sa mala vyjadriť k tomu, ako by sme jednoducho nechceli zaspať na ďalších 10 rokov, pokiaľ ide o tie konkrétne kroky, aby sme zistili, že čo sa vlastne deje v kontexte akčného programu z Istanbulskej konferencie. Takže dám teraz slovo znovu komisii. Ďakujem pekne. pokiaľ ide o najmenej rozvinuté krajiny a rozvojovú spoluprácu, ide tu o skupinu, ktorú, na ktorú by sme sa sústredili iba na zoskupenie krajín v rámci našich rozvojových krokov. Robíme to v kontexte obchodu, aj samozrejme v kontexte VTO ale nakoľko tieto krajiny nie sú so skupením, ktoré by bolo uznané Svetovou bankou alebo Medzinárodným fondom, má to určité limitované, limitovaný potenciál, pokiaľ ide o zacielenie takéto mm, rozvojovej pomoci. A preto aj naše správy a naše zaznamenávanie stavu veci v rámci týchto skupiny krajín je to celé, súvisí to predovšetkým s procesmi, ktoré prebiehajú na úrovni OSN a požiadavkami, ktoré OSN požaduje. Tieto správy vo vzťahu k OSN robíme pravidelne, samozrejme rade sa o ne podelíme aj s parlamentom. A monitorovacia fáza tohto akčného programu z Istanbulu a utvoril určité, určitý priestor, ktorý má potenciál na to, aby sa ďalej rozpracoval, ale je to v každom prípade určitý mílnik, ale ten konkrétny mílnik bude práve strednodobá eh, revízia. A predtým, než robíme túto strednodobú revíziu, budeme sa musieť pozrieť na to, že kam sme sa dostali a čo sme dosiahli. Predtým, mm, samozrejme, každý rok alebo každé dva roky sa budeme rozhodovať, mm, tak ako ste to spomenuli. Ja samozrejme sprostredkujem váš odkaz komisárovi. Ďakujem pekne. V rámci DCI sme uh, počítali, pán Mičel mi to potvrdí, sme sa snažili dosiahnuť určitý prehľad, pokiaľ je strategické dokumenty týchto krajín. Mohli by sme mať možno nejaký zoznam takýchto strategických dokumentov, ktoré boli strategickými dokumentami krajín LCD a mohli by sme sa na to pozrieť a preskúmať. Veď sa ide o prioritu tohto výboru, aby tieto krajiny neboli tak najmenej rozvinuté, ako sú. Aby jednoducho zaznamenali určitý pokrok, tak ako napríklad Čína, India a Vietnam, ktoré sa už postavili na vlastné nohy. Táto komisia v podstate, tento výbor by sa mal o 20 rokov nejako mm, rozplynúť, pretože už nebudeme mať komu pomáhať. O to nám všetkým ide. Pani Teotaus? Však na druhej strane, na základe informácií, ktoré sa nám podarilo získať na tejto konferencie, dokonca aj predtým, väčšina z tých najmenej rozvinutých krajín nevyjadrilo ani úmysel, intenciu postúpiť z tejto skupiny najmenej rozvinutých krajín. A skutočne ma zaráža, či je potrebné kontrolovať implementáciu tohto programu, ak môžeme kontrolovať na základe určitých um, časových období, či implementujú tieto opatrenia Inak to bude celé beznádejné, pretože nebudú mať možnosť rozvinúť sa. Musíme byť opatrní, nielen dať cukor, ale musíme mať aj ten bič v ruke, pretože potom to skutočne skončí iba pri tom, že budú žiadať stále iba ten cukor od nás a nebudú sa snažiť postupovať. Ale kde je ten bič, ktorý k tomu takisto patrí? Myslím si, že tu ide o otázku, ktorú budeme musieť preskúmať, budeme ju musieť ďalej rozpracovať a nakoľko sa nám nepodarilo ďalej dospieť v určitej zhode, pokiaľ ide otázky odpovede, tak by som predsa len navrhol, aby sme prešli k ďalšiemu bodu. Takže na záver dnešného dňa a dnešného programu by sme mohli pristúpiť k pozorovateľskej misii prezidentských volieb v Nigerijskej federatívnej republike. Išlo tu 16. apríl. Európska únia tu mala početnú misiu pozorovateľov týchto volieb pod e, kontrolou pána Alojza Peterleo A táto misia únie zostala v Nigerijskej republike 3 mesiace pred voľbami sa pripojila ešte aj parlamentná pozorovateľská delegácia, ktorú viedla Maria Nieševa a ostatnými členmi bol Jean Lambert, Fernando López Aguilar a ostatní. Takže ja navrhujem, aby sme si najprv vypočuli správu pána Peterleho a potom pani Nedrčevi. Takže poprosím vás o dodržanie časového rámca 3-4 minúty. Nech sa páči, pán Peterle. Ďakujem pekne. Dolgoročnými in kratkoročnými opazovalci s profesionálnymi Ďakujem pekne. Prepáčte, zdá sa, že tu je technický problém. Nemáme tlmočenie zo slovenčiny. Čo sa deje? Pýta sa pani predsednička. Mohli by ste ma informovať? No translation or, or there is no technical... No translators. No. Oh, Est-ce qu'on peut répondre? Slovenčina ako kabinkový jazyk nie je e, zastúpený. Zdá sa, že váš jazyk nebol identifikovaný. Pravdepodobne ide o technický problém. E, Možno sa nám to podarí vyriešiť, alebo bude pán Peterle hovoriť iným jazykom. Bohužiaľ, Slovenčina dnes nie je na programe, takže musíme pokračovať ďalej bez Slovenčiny. To je teda ale deň. Môžete hovoriť anglicky? Áno, nech sa páči, budem pokračovať anglicky a kolegyňa to môže doplniť vo francúzštine. Bolo to skutočne e, veľká výzva bolo tam 141 pozorovateľov. Viete, že táto správa tejto misie bola pred pár rokmi veľmi kritická. Myslím si, že tu bolo veľmi celý zoznam odporúčaní, ktorý bol predložený a niektoré z nich boli skutočne zobrané do úvahy a zapracované zo strany nigerských úradov to znamená, že sa zmenila aj ústava, aj volebný zákon a e, nezávislý národný výbor. Volebný výbor bol lepšie štrukturovaný a mal lepšiu pozíciu tentokrát a ten, táto organizácia skutočne splnila svoju úlohu a zabezpečila technické podmienky Viete, že 2. apríla boli voľby zrušené, pretože mm, volebné materiály neboli rozdané, rozdistribuované všetky, do všetkých volebných miestností, takže museli oddialiť voľby, presunúť voľby, ale druhé kolo bolo oveľa lepšie a chcel by som povedať, že, to je, že v rámci pozorovania našej misie mali sme tu 73,5 milióna voličov, ktorí volili v bezpečnej atmosfére, atmosfére a vo všeobecnosti sme zistili, že voľby skutočne prebiehali dobre, predovšetkým v tých počiatočných fázach, ale potom neskôr v tých neskôrších fázach volebného procesu boli tu určité problémy a budeme týmto problémom vyjadrovať aj v našej správe, ktorá bude prezentovaná o týždeň v Abuže. Chcel by som povedať, že potom, čo prvé voľby eh, prebehli celkom dobre, tak po prezidentských voľbách, ktoré boli z technického hľadiska urobené ešte lepšie ako tie prvé voľby, čiže parlamentné voľby, predsa len tu bolo viac násilia, ktoré sa udialo po prezidentských voľbách, avšak treba povedať, že sa tu musíme vyjadriť e, dosť obozretne, pretože tu bolo v každom prípade menej násilia ako pred 4 rokmi. A boli sme potešení toho z relatívneho hľadiska, že sa to takto podarilo zorganizovať. Myslím si, že voľby do vlády boli komplikovanejšie ako prezidentské. Bolo tu viac zastrašovania, viac násilia, ale predsa len Všeobecné hodnotenie musí byť také, že boli lepšie zorganizované ako pred 4 rokmi. Myslím si, že 4 minúty, 3 minúty, ktoré som mal, už sú vyčerpané, ale predsa len by som chcel povedať, že pokiaľ ide o Európsku úniu, je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali, aby sme boli zastúpení, veľmi dobre nás prijali, privítali a dokonca sme mali pocit, že si nás aj želali. A bolo to koordinované v porovnaní s ostatnými medzinárodnými misiami. Dokonca sme mali aj spoločné stanovisko. Mali sme aj koordinačné stretnutia a myslím si, že to, čo sa nám tam podarilo dosiahnuť, je dobrou, dobrým základom pre ďalší rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou a Nigerskou federatívnou republikou. A navrhujem, aby sme túto dynamiku ďalej podporovali a preto nechceme prezentovať túto finálnu správu až o dva mesiace, ale čím skôr. Našim zámerom je, aby Európska únia sa sústredila niektoré prvky volebného procesu, ktorý ešte stále potrebuje zo staršej strany, aby sme mu venovali pozornosť. uvedomili sme si, že všetky zdroje um, nejakých možných konfliktov alebo násilností po týchto voľbách ešte neboli doposiaľ odstránené ešte stále sú tu určité prvky alebo skutočnosti, ktoré potrebujú alebo si vyžadujú veľkú pozornosť a takisto aj preventívne kroky. Myslím si, že Európska únia bude schopná a zabezpečiť niečo v tejto oblasti, niečo konkrétneho. Takže myslím si, že už by som mal ukončiť svoj vstup a chcem vyjadriť svoju vďaku pani De Delčeva a ostatným kolegom, ktorí zúčastnili na tejto misii. Myslím, že sme boli skutočne dobrým tímom a myslím si, že parlamentný rozmer v rámci tejto misie aj v tejto krajine je veľmi dôležité a posilní našu demokratickú legitímnosť v tejto krajine. Čiže to je všetko, ale ak máte otázky, tak som pripravený odpovedať na ne. Ďakujem pekne, pán Peterle. Teraz zostane slovo pani Nedelčeva. A, mm, no, snažila sa vynegociovať viac času, čiže poprosím 4 minúty. Ďakujem pekne. Rada by som vám na úvod poďakovala za to, že mám priestor prezentovať správu našej misie, ktorú som mala tú čest viesť. Bola som tam ja, bol tam pán López Aguilar, a matato, boli sme tam e, od 14. do 19. apríla. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom e, za ich e, úsilie. Držali sme sa veľmi prísne etického kódexu. tak si chcem poďakovať pánovi Peterlemu, ktorý od samotného počiatku nám umožnil plne sa podielať na pozorovateľskej misii Európskej únie. Veľmi úzko sme spolupracovali a vďaka tomu sme mohli koordinovať naše kroky aj v zmysle toho, aby sme vysielali všetci rovnaké posolstvo na tlačovej konferencii. Preto sa chcem poďakovať eh, celému týmu eh, v Abuji, najmä eh, zastupcu sekretariatu parlamentu, keď sme prezentovali stanovisko na briefingu, to bolo skutočne pre nás hodnotné, že sme tam prezentovali takéto jednotné stanovisko. Chcem sa orientovať na tri základné veci. Poprvé. V kontexte e, volieb sme sa stretli s profesorom Jaggerom a taktiež s Good Luck Jonathanom, ako aj so srdcami e, opozície aj občianskej spoločnosti. Uvádzam všetkých týchto ľudí, pretože vďaka tomu získate prehľad o tom, ako sme si formovali naše stanovisko. Vychádzali sme e, práve z názorov týchto Um, jednotlivých e, zástupcov. strávili sme tam niekoľko dní a dospeli sme k viacerým záverom. Pozorovacia, volebná pozorovacia misia Európskej únie poskytne samozrejme podrobnú správu a prvé závery, ktoré by som i ja možno vyvodila z našej e, misie, e, že v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami to sme nečakali nejaké lepšie medzinárodné štandardy. Chceli sme, chceli sme dosiahnuť také podmienky, ktoré by zabezpečili demokratickejšie voľby. E, prvé voľby boli odložené z 2. apríla, pretože došlo k oneskoreniu v distribúcii materiálov pre voľby a preto došlo k odkladu volieb a potom e, prebehli 9., e, 16. a 26. apríla. Musím povedať, že volebný systém v Alžírsku, pardon, v Nigérii má svoje špecifika. Kandidáti musia získať štvrtinu hlasov v dvoch tretinách štátov. To je dôležité na to, aby bola zachovaná legitímnosť kandidátov, ak sú byť zvolení. Taktiež musím poznamenať, že iba jedna žena kandidovala. A bol tam ešte jeden kontroverzný bod a síce, že odchádzajúci prezident sa chcel opäť uchádzať o úrad a opozícia nebola zosúladená a domnievame sa, že bol boli dosť veľké nedostatky v jednotnosti opozície. E, ešte pred e, predvečer volieb bola posledná príležitosť, aby sa opozícia zjednotila, ale nevyužili to príležitosť. Myslím, že najvýznamnejším pokrokom je, že bolo možné zachovať pokojný priebeh volieb, nedošlo k násiliu. E, naša pozorovacia misia sa rozdelila na dva týmy, v Abuji a v Mine a pozerali sme teda na týchto dvoch mesiach, miestach. Voľby prebiehajú tak, že ehm, najskôr sa v dopoludnejších hodinách e, odovzdajú povracie listiny a potom e, prebieha voľba v popoludnejších hodinách. E, dochádzalo k veľkým oneskoreniam, často voliči museli čakať celé hodiny aj do poludňa, aj popoludní, aby mohli odvoliť predsa voľby, e, predsa len aj napriek tomu voľby prebehli pokojne. Chcem ešte upozorniť na pozitívnu úlohu bezpečnostných zložiek, ktoré e, skutočne sa správali príkladne. Na druhej strane v oblasti informovanosti, poučenia voličov, nemyslím si, že by sa dalo tvrdiť e, rovnaké o voličoch na vidieku a o voličoch v mestách. A možno sa k tomu vyjadria ešte ostatní, konkrétne kolegyňa Lamberts Žiadny z kandidátov sa neoznačil za víťaza ešte pred oficiálnymi výsledkami volieb a myslím, že vzhľadom na to, čo e, sa stalo na pobreží Slonoviny, to e, naozaj pomohlo udržať situáciu pod kontrolou a pokojnú situáciu. Jonathan prijal výsledky, nezaznamenali sme žiadne náznaky násilia. Aké odporúčania chceme predložiť? Nož chceme eh, vyzvať, aby sa ženy viac zúčastňovali všetkých eh, aspektov života aj politického života. Taktiež chceme eh, zlepšiť prístup médiám a taktiež, taktiež chceme zabezpečiť väčšiu pluralitu názorov. Nielen politickú pluralitu, ale aj lepšie, silnejšie pôsobenie opozície. Potrebujeme um, aby boli lepšie podmienky pre financovanie politických strán. E, ďalej, čo sa týka volebného zákona z roku 2010, je možné, že keď sa voliči sťažujú, ak majú pocit, že ich práva boli porušené, musíme zabezpečiť, aby takéto stiažnosti boli e, aj náležite riešené. Čo sa týka pôsobenia pozorovacích e, tímov, e, musíme si uvedomiť, že na nich stojí transparentnosť celých volieb. Niektorí tvrdili, že ak budú sledovať títo pozorovateľe výsledky, e, tak voliči budú mať väčšiu dôveru boli sme priamo zapojení do voľnej pozorovacej misie Európskej únie. E, už som to spomenula, chcem sa poďakovať vedúcemu tejto misie, ale taktiež musím povedať, že kolegovia pristúpili k svojej práci a k svojej úloha veľmi seriózne a tým sme prispeli k demokratizácii Nigérie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Nedolčeva. Teraz e, dávam slovo výboru. Pán Milado. zo služby SVČ. Ďakujem pekne. Som z oddelenia, ktoré má na starosti demokratizáciu a voľby. Ale dal by som slovo kolegyni, ktorá taktiež zastupuje SVČ a má na starosti konkrétne región Nigérie. Chcem nadviazať na to, čo spomenuli eh, dvaja poslanci, ktorí sa zúčastnili tejto misie. Myslím, že táto misia bola naozaj veľmi úspešná. Bola eh, mimoriadne dôležitá z hľadiska bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Nigériou. Je to volebná pozorovateľská misia, vďaka ktorej sa nám podarilo e, zvýšiť význam a dôveryhodnosť Európskej únie a taktiež pretlačiť na reformu volebného systému a na úroveň politickej správy, verejnej správy v Nigérii. Taktiež sme posilnili politický dialog a aj partnerstvo medzi EÚ a Nigériou. Preto si myslím, že táto volebná pozorovateľská misia nám umožnila eh, vyvodiť skutočne eh, veľmi dôležité mm, dôsledky a mala, eh, závaž- mala mimoriadne dôležitý vplyv na naše bilaterálne vzťahy. Budeme sa snažiť nadviazať na toto úsilie, ako už povedal hlavný spravodajca, budeme sa snažiť o to, aby táto misia nebola iba volebnou pozorovateľskou misiou, ale aby bola faktorom, ktorý výrazne posilní naše bilaterálne vzťahy. Pani Memrajt ešte dostáva slovo. Ďakujem. Ja zastupujem zemepisné konkrétne služby SVČ pre túto oblasť Nigérie. Bolo to veľmi intenzívne obdobie od roku 2007 od volieb. Bolo to obdobie dialogu s nigerijskou vládou o volebných reformách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa naša spolupráca s Nigériou zlepšila. Poskytujeme Nigerii v tomto smere pomoc eh, v rámci Európskeho rozvojového fondu a taktiež eh, vedieme intenzívny dialog eh, na úrovni troch oficiálnych stretnutí do roka. Tieto sa konajú pravidelne od roka 2008 tam sa prejednáva téma prehlbovania demokracie a reformy volebného systému v Nigérii. Zaznamenali sme viacero pozitívnych signálov z Nigérie. Nigérii záleží na tom aj, čo sa deje v celom regióne a taktiež, aký vplyv má arabská jar na v tejto krajine a Musím povedať, že pokoj, ktorý vládol počas eh, celého obdobia volieb, samozrejme nechceme podceňovať eh, závažné prejavy násilia v severnej časti krajiny v dôsledku výsledkov prezidentských volieb. Tento pokoj sme však eh, veľmi vítali pani Lambert. Ďakujem pekne. Ja som bola veľmi rada, že som sa mohla súčasniť tejto volebnej pozorovateľskej misie a chcela by som poďakovať pánovi Peterlemu a pani Nedalčiova za to, e, že pristúpili veľmi profesionálne a veľmi sebavedomo k svojim úlohám. Taktiež podpora kolegov zo sekretariátu bola veľmi hodnotná a prínosná. Už e, sme sa vyjadrili k viacerým veciam. Jednak ide o budúci kontext volieb, ktorý budú prebiehať. Máme pozorovateľov, tak povedať, v každom štáte Nigérie. Niektoré volebné výsledky sa dajú dosť spochybniť. Nedá sa im celkom veriť, pretože v niektorých regiónoch vládne dosť nesala politická situácia. Teda toto je taký trvalejší politický problém. Taktiež by som rada spomenula, že čo sa týka um, účasti na voľbách, uh, uh, parlamentné voľby boli uh, vnímané ako najmenej dôležité. Niektorí cynici možno tvrdia, že je to preto, že veľké peniaze sú v iných častiach politického systému, ale predsa len uh, myslím, že pre Európsky parlament uh, je tu veľká úloha v tom, aby sme sledovali e, aj ďalej dianie v tejto krajine, aj po tejto volebnej pozorovateľskej misii a z našho parlamentného pohľadu, aby sme sa snažili navrhnúť kroky, ktoré by boli namerené na zlepšenie vzťahov e, medzi našim parlamentom a nigerijským parlamentom. Najmä čo sa týka celkového zlepšenia kvality volieb. Mnohí nám hovorili, že voľby v roku 2011 sú síce lepšie, ale ďalšie voľby musia byť ešte o niečo lepšie. Neviem, či parlament má pocit, že vzťah medzi komisiou SVČ stačí na to, aby tieto vzťahy naozaj fungovali správne, alebo či by možno boli radi, keby Európsky parlament toto hrával svoju úlohu. Ďakujem. Ja, merci beaucoup. Je crois que... Ďakujem pekne. Myslím, že tým sme ukončili našu schôdzu, už niečo dodať. Všetko, čo bolo potrebné povedať, e, bolo povedané. Ďakujem všetkým za účasť. Zajtra pokračujeme ráno v tejto istej miestnosti. Začíname o 9. hodine ráno. A ešte by som pripomenula všetkým, aby si priniesli hlasovacie kartičky, pretože budeme hlasovať elektronicky. Nezabudnite si, prosím, preto priniesť hlasovacie kartičky. Príjemný večer, dovidenia zajtra.